roztoto, rozhorúčený a tiež 10 minút aj ti sa. Ale myslím, že sme už takto spolu robili tento týždeň, že tiež bola takto, akože taká bolatá. Hej, to niekde asi od, od, od Baltiku. Um, this is our last vote before the Easter break. Dobre. Takže kolegovia, mám, čakáme ešte pár bodov. Budem hovoriť o e, daniach. Sme to hlasovanie. Všetci tí, ktorí chcú veľkonočné prázdniny, nech sa prihlásia. Môžete hlasovať. Nefunguje to. Um, oh, mine's working now. Yeah, everyone's everyone's working now. Takže funguje vám to všetkým? Kolega sa zdržal hlasovania, neviem, či nevie, či chce alebo nechce na dovolenku, ale väčšina kolegov chce. Takže zotváram hlasovanie. 17 sa hlasoval, hlasoval, takže tí, ktorí sa zdržali, tak to musia ostať v Bruseli celý víkend, nikam nepôjdu. Dobre, takže 17, všetci hlasovali, takže môžeme hlasovať. Ale teraz vážne na koordinátoroch sme hovorili o ústnej otázke ohľadom ODA. Takže budeme hlasovať o tejto ústnej otázke pre komisiu. Môžete hlasovať. The vote is closed. Končujem hlasovanie. We have 15... 15 za, 1 proti Ani sa nezdržal. Ďakujem, takže ústna otázka je schválna. Tá druhá otázka, to je v podstate otázka, ale pre radu môžete hlasovať. Otváram hlasovanie. A rovnako väčšinou prijaté. Takže pokúsime sa to dostať na plenárku v apríli už teraz. To znamená, že je treba na tom popracovať v rámci politických skupín. Takže tretie hlasovanie, ako som včera vysvetlila, je to také malé korrigendum. Je to nariadenie o, o výzve k pomoci. Môžete hlasovať o pár hlasovanie. 16 za, 1 sa, zdržal, nikto proti. A tým zatváram hlasovanie. So we can move on now to... Dobre, takže prechádzame k bodu 17 nášho programu. To je Dohoda o obchode rozvoje spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii. Parlament musí súhlasiť s touto dohodou. Máte návrh správy, nemám žiadne pozmenujúce návrhy a teraz sa tu uviedli pán Sýr, spravodajca. Ďakujem pani predsednička. Ako viete, je to taká, taký technický dokument, už sme si potom vymenali názory. Chorvátsko pristúpilo minulý rok júli do EÚ. Rada teda potom prišlo s návrhom teda toho protokolu, ktorý treba odsúhlasiť ohľadom spolupráce medzi EÚ a Juhoafrickou republikou na základe eh, pristúpenia Chorvátskej Európskej únii. Tento protokol bol odsúhlasený E, radou 9. oktobra 2014 a taktiež Juhafrickou republikou v decembri 2014. Avšak, ako už som povedal, juhofrická vláda sa teraz rozhoduje, ako to bude vyzerať s podpisom e, protokolu. Teraz tu nie, sú žiadne, nie tu žiadny nový e, nový vývoj situácie, takže ešte je treba e, to ukončiť. A k tomu samozrejme treba teda aj súhlas parlamentu. Samozrejme nebráni tomu, aby výbor o tom hlasoval, ale predtým, než bude protokol podpísaný, nemôžeme tomu dať, udeliť konečný súhlas na plenárke. Ďakujem, chcem sa k tomu vyjadriť ešte niekto ďalší. Áno, pán ja chcem poďakovať pánu Stýrovi za odvedenú prácu. Nemám k tomu čo dodať. Ďakujeme za odvedenú prácu. Ďakujeme. A my, komisia alebo SVČ, myslím si, že je to veľmi štandardný postup, takže budeme hlasovať v apríli, predpokladám, alebo tak sa domnievam. Áno, budeme veľa pracovať so sekretariátom a zaujímalo by nás, aký bude dátum podpisu, ale spolu s sekretariátom teda na to bude pracovať. Vyzerá to tak, že sa bude hlasovať v apríli, hovorí pani predsednička. Dobre, ďalej tu máme bod 14. Ďalší postup nadvezujúci na Európsku iniciatívu občanov právo na vodu. Kolegovia, viete, že v rámci Lisabonskej zmluvy máme nové ustanovenie, ktoré ustanovuje, že pokiaľ iniciatíva dostane milión podpisov, myslím to bolo, takže dostane pre európske inštitúcie, máte takúto iniciatívu Right to Water, právo na vodu a pán Preda sa k tomu teraz vyjadrí. Ďakujem pani predsednička, za slovo. Viete, že tu máme text stanoviska z 11. marca 2015. Je to taký stručný text a do tohto textu by som teraz chcel e, dodať e, pár takých všeobecných pripomienok. Viete, že to, čo pre nás je také samozrejme, že si doma otočíte kohútikom a pustíte si vodu, že to nie je také samozrejme pre všetkých ľudí na, tomto, na tejto planete a predovšetkým nie pre ľudí v rozvojových krajinách. Sú tam určité čísla, ktoré máme k dispozícii ktoré nie sú úplne spolahlivé. Hovorí sa o 748 miliónov ľuďov na planéte, ktorí nemajú prístup k pitnej vode. A 4 tisíc detí každý deň zomrie na dôsledky nejakej choroby, ktorá vyplynula z ehm, z nedostatku čistej vody. Umierajú často malé deti, ktoré sú mladšie než 5 rokov. Taktiež umierajú napríklad na eh, hnačku. A toto všetko svedčí o realite, ktorá je tu, ktorú nemôžeme ignorovať. Um, v podstate, čo môžeme robiť my? Musíme sa pustiť do práce, snažiť sa zaručiť prístup k čistej pitnej vode. Sú to zásadné prvky, ktoré sú v podstate podmienkou dôstojného života, alebo toho, čo my považujeme za dôstojný život. Máme tu teda túto iniciatívu v rámci uh, um, našej e, rozvojovej agendy. A taktiež je to jeden aspekt e, našej práce v oblasti boja proti e, chudobe. Teda prístup k vode a prístup pre všetkým k pitnej vode. Je jasné, že čo sa týka tejto konkrétnej témy, tak taktiež je tu aj rodový rozmer. Často v rozvojových krajinách ženy sú zodpovedné za to, aby teraz zohnali vodu. A ja som bol s talianským kolegom v Tadžikistáne a videli sme tam mnohé ženy, ktoré nesli veľké džbány s vodou, nesli ich teda domov k rodinám. No a teda hovoríme tam tento rodový rozmer a okrem toho chcem povedať jednu vec. Európska únia a členské štáty sú najväčšími darcami v tejto oblasti. Je to v podstate um, miliarda a pol každý rok, takže to nie je rozhodne málo. A je treba povedať, že Európska únia a členské štáty tu vyvíjame skutočne obrovské úsilie, takže rozhodne si tu zbytočne nesypme popol na hlavu a nemyslíme si, že e, nič nerobíme. Každý rok e, posielame mm, miliardu a pol rozvojovým krajinám v súvislosti s touto problematikou. Samozrejme je treba zaistiť, aby táto pomoc bola účinná. Vždy je priestor na zlepšenie, ale Európska únia naozaj významným spôsobom prispieva. A v rámci tohto stanoviska tam hovoríme o mnohých e, možných zlepšeniach. Musíme taktiež zdôrazniť, že prístup e, k pitnej vode je v podstate základným ľudským právom Taktiež je treba zaručiť, že vodné zdroje budú udržateľným spôsobom riadené a spravované. Toto musí byť e, súčasťou našich e, cieľov po roku 2015. Ďalej. Rozpočet na rozvoj a rozpočet členských štátov a EÚ by mal byť eh, no, viac cielený alebo zacielený na túto tému prístupu k pitnej vode v rozvojových krajinách. Musíme myslieť na to, aké potreby majú eh, zraniteľné osoby, predovšetkým v vidieckých oblastiach. A taktiež musíme podporiť eh, globálny dialog, ako napríklad Global Water Solidarity Platform alebo ten mechanizmus 1% solidarity pre vodu a sanitáciu. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. No, toto období po roku 2015 si myslím, že potrebujeme globálny e, dohľadový mechanizmus, tak aby sme zaručili udržateľný prístup k vodným zdrojom tie dôležité body som musel trochu zredukovať, pretože to bolo e, veľmi aj časovo obmedzené, kvôli tomu, že tam boli problémy s prekladom. A preto, ako aj v iných prípadoch, môžeme sa pokúsiť tam teda vložiť ešte ďalšie témy, o ktorých som teraz hovoril. E, ďakujeme. Ešte niektorý kolega sa chce možno prihlásiť o slovo. Pani Hojbruk Ari Rišlajm. Áno. Takže najprv Maria a potom Eli Schlein v tomto poradí a potom Ignácia. Áno, ďakujem Linda. Že voda je ľudským právom, s tým súhlasím. Chcela by som aj to aj explicitne takto vyjadriť. A to preto, že je základným predpokladom pre prežitie a pre vývoj človeka a preto musíme založiť prístupne vo všetkých krajinách. A nemôžeme len povedať, mm, musím povedať, že subsahárska Afrika je pre všetkým zasiahnutá iné krajiny, ale to nie je všetko. Podľa správy e, Svetovej zdravotníckej organizácie podľa UNICEF bol zaznamenaný určitý pokrok, ale predovšetkým sa teda všade hovorí, že v rámci jednotlivých populácií je nerovnomerný prístup e, k vode a predovšetkým sú zasiahnuté vidieské oblasti v porovnaní s mestskými oblastiami a taktiež je to je obrovská sociálna nerovnosť. Chudobní ľudia majú oveľa horší prístup e, k vode než bohatí ľudia, a to v tom istom regióne. Myslím si, že o tom by sme taktiež mali hovoriť a mali sme na to poukázať v rámci tejto správy. Čo týka financovania, o tom už tu niečo zaznelo. Takže financovanie prístupu k vode. Chceme nechať teraz správanie vodných zdrojov e, v štátnych rukách alebo v rámci súkromného sektoru. Myslím si, že štátny sektor by mal byť tu zodpovedný je tu stále viac verejno verejných partnerstiev. Máme tu teda e, spoluprácu e, orgánov v rámci rôznych regiónov, ale sú to aj negatívne príklady. To vidíme napríklad e, na, príklade koncernu Nestle, ktorý zneužíva právne medzeria, nedostatky a plní vodu do flaší a predáva ju v regiónoch, kde ľudia v podstate už aj tak na ňu nemajú peniaze. Takže pitná voda by mala byť cenovo dostupná pre všetkých. A napríklad v Nigérii je liter vody drahšie než liter benzínu. Až tu vidíme, že sa nám nedarí plniť naše ciele. Tak to mala teda vyzerať naša cesta do budúcnosti a myslím si, že toto by taktiež sa malo vložiť do správy, o čom som hovorila. Ďakujeme. A teraz bude hovoriť Eli Schlein za Petricu Tojo. Prezidente, punto. Ďakujem. Áno, aj spravodajkynia Patricia Toja tu dnes nemôže byť, takže chcem prečítať jej správu. Ďakujem eh, spravodajcovi Danovi Predovi za eh, jeho dobrú prácu. Voda žiaľ Bohu pre EÚ nie je stále prioritnou témou. Historicky je však zdrojom konfliktov a napätí. Je to veľmi citlivá téma. Treba si uvedomiť, že pre oblasti ako energetika a poľnohospodárstvo je e, to veľmi významná téma. OSN sa zaoberá zmen, klimatickými zmenami a aj preto je téma vody veľmi dôležitá. Um, treba riadiť lepšie e, viaceré iniciatívy. E, táto správa by mala predstavovať stimul e, na to, aby sme nadniesli význam tejto témy a občanskej iniciatívy. Voda je našim verejným majetkom, nikdy sa nemôže stať tovarom. Treba povedať, že je naozaj dôležité, aby sa zabezpečil cieľ, aby všetci mali k dispozícii do roku 2030 k dispozícii bezpečnú vodu, adekvátne sanitárne služby. Tieto iniciatívy by mali byť rovnako dôležité ako ostatné podobné. Treba vytvoriť fond za týmto účelom, ktorého cieľom by bolo zlepšovanie e, infraštruktúry zabezpečovania e, vody v rozvojových krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem Ignácio Kora a potom pani Besera. Ďakujem. Ja v zásade súhlasím s tým, čo povedal kolega Preda vo svojej správe a opieram sa o našu skúsenosť Tadžikistanu, e, tam, kde e, vlastne ženy e, nosili vodu. Problém, ktorý v Tadžikistane je, je, že tie zdroje vody, ktoré boli spoločné s Uzbekistanom, e, nedisponovali infraštruktúrou, e, ktorá by mohla zabezpečiť vodu pre e, všetky tie dediny. A vlastne voda viedla k politickému napätiu s Uzbekistanom, vodu, voda sa využívala v intenzívnom poľnohospodárstve a podobne. Um, mali by sme sa snažiť zabezpečiť, aby infraštruktúry, ktoré majú e, viesť vodu do e, dedín v týchto krajinách, by mali byť prioritou, mali by ostať um, vo verejných e, rukách. Ako už povedala kolegyňa predo mnou, je veľmi nebezpečné, ak by sme riadenie zdrojov vody v EU aj mimo nechali prenechali súkromným eh, inštitúciám. Mal, mal, mal by to byť eh, verejný majetok. Mali by sme naozaj vnímať vodu ako ľudské právo a teda prístup k čistej, bezpečnej vode ale aj vo vnútri Európskej eh, únii eh, nemôžeme povedať, že tu máme eh, rovnaký bezproblémový prístup k vode a že všetky občania, všetci občania majú rovnaké postavenie v tejto oblasti. Pán Besera, ďakujem pani predsednička. Ja by som si dovolila zamyslieť nad excelentnou prácou pána Predu z rôznych aspektov, keďže som členkou rôznych výborov, ktoré sa to zaoberajú, takže predovšetkým hovoríme tu o Európskej občianskej iniciatíve, v podstate o, o, o jedinej, ktorá mala úspech a to vo chvíli, vtedy, keď chceme prepracovať nariadenie, ktoré hovorí o týchto iniciatívach je to skutočne veľmi významné, že toto je tá jediná iniciatíva, ktorá mala zatiaľ úspech. My to teda zatiaľ premýšľame, chceme zmeniť predpisy a ja teda mám e, na starosť dokument, na základe ktorého by občania mali mať možnosť meniť aj zmluvy pokiaľ teda by sa nazbral dostatok podpisov. My tu teraz hovoríme o tom, či e, voda je právom alebo nie. Samozrejme na valnom zhromaždení OSN pred 5 rokmi už sa stanovilo, že e, voda je ľudským právom. Takže sanitácia, voda na hygienu alebo sanitáciu a pitná voda, tie sú absolútne nepostradateľné. A EÚ samozrejme e, podpísala príslušné dohovory, keďže všetky členské štáty majú taktiež povinnosti v tejto oblasti. Pitná voda musí byť dostupná, musí byť fyzicky dostupná, musí byť cenovo dostupná. A ja by som chcela hovoriť o článku 208 zmluvy. Tam sa hovorí o tom, že EÚ musí brať zreteľ na ciele pri svojej, ktoré by si stanovili pri našej práci v rozvojových krajinách a že účinným spôsobom sa musíme e, snažiť implementovať taktiež predpisy, ktoré boli schválené OSN. Taktiež v roku 2011 to e, podporila Rada pre ľudské práva OSN. A voda, ako povedali kolegovia, to nie je len taký nejaký hociaký produkt, Máme tu e, zo 70. rokov e, smernicu, ktorá uznáva, že voda je v podstate našim spoločným dedičstvom. A taktiež máme európske iniciatívy v tejto súvislosti, tak mám dohliadať na to, aby občania mali prístup e, k vode pre sanitáciu a k pitnej vode. To my sme možné popierať, ale taktiež Európa Európska únia prostredníctvom rôznych e, projektov je v podstate darcom a tým pádom máme možnosť konať. Myslím si, že musíme v rámci správy e, zdôrazniť, že je treba zaručiť prístup k pitnej vode a k vode na sanitáciu a taktiež Musíme sa zaviazať plneniu tohto cieľa a taktiež musíme stanoviť ukazovatele, ktoré nám pomôžu na ceste za splneniu tohto cieľa. Ďakujem. Thank you, Madam Chair. Very brief. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne sa chcem vyjadriť k práci nášho spravodajcu. Veľmi sa mi páči, že k tejto téme pristúpil aj z perspektívy e, diania po roku 2015. E, eh, aj e, teda viacerých rozvojových cieľov, ako e, trvalodržateľný teda rozvoj, zásobovania vody a sanitácia pre všetkých. Snažíme sa vnímať všetky tieto veci vo svetle nového rozvojového rámca. E, vo všeobecnosti určite vítam, že komisia E, berie vážne túto iniciatívu. Nebolo tomu tak e, v prípade tých predchádzajúcich, takže v tomto zmysle je to pozitívny krok. Ďakujem, to bol posledný rečník. Chcela by sa vyjadriť komisia. A mohli by ste sa prosím ešte predtým predstaviť? Dobrý deň, volám sa Kerenzi, pracujem v DG Devco eh, a som eh, vedúci eh, nášho oddelenia pre vodu. A my sa teraz zaoberáme týmto cieľmi pre vodu a sanitáciu. V mm, minulosti, v minulom finančnom rámci sme zabezpečovali eh, eh, prístup k vode pre viac než 70 miliónov eh, ľudí a k sanitácii to bolo tiež obrovské číslo, sú to veľmi vysoké čísla. Teda pokiaľ ide o agendu pre zmenu, voda je, nie je vnímaná iba ako voda sanitácia, ale tiež ako horizontálna otázka Takže e, veľa pracujeme aj na cezhraničnom riadení vody a prepojení medzi vodným hospodárstvom, vodnou energetikou a e, e, potravinovou bezpečnosťou. A to z dôvodu, ako už zaznelo zo sviatarých poslancov, často je tu konflikt medzi využívaním vody v oblastiach, v eh, určitých oblastiach, kde sa voda intenzívne využíva v poľnohospodárstve na úkor ľudí v oblasti, eh, ktorí nemajú potom prístup k eh, pitnej vode. Takže pokiaľ ide aj o ľudské práva, chcel by som povedať, že komisia vyvíja nástroje v oblasti ľudských práv. Už takmer sme na konci tejto práce a toto nám umožní za, za všetkými projektami, ktoré financujeme, urobiť si o nich prehľad a pozrieť sa, do akej miery e, sa tam ošetruje e, tá komponenta ľudských práv. Toto nám umožní naozaj sa silne za, zamerať na vodu z pohľadu ľudských práv, na vodu ako ľudské právo. Pokiaľ ide o diskusiu o verejno-súkromných partnerstvách, musím povedať, že komisia tu tlačí nielen na verejno, verejné partnerstvo, ale aj verejno-súkromné. To vôbec neznamená, že vnímame vodu ako niečo, z čoho sa dá vyťažiť zisk, ale v určitých oblastiach vnímame e, e, tento sektor ako poskytovateľa služieb. Samozrejme, pritom infraštruktúra zostáva vždy verejnou. Takže e, pracujeme na tomto, e, pričom našim hlavným cieľom je zabezpečiť e, všeobecný prístup k vode spôsobom, ktorý bol univerzálny, univerzálny inkluzívny, trvalodržateľný a k dispozícii pre všetkých. Toto niekedy si vyžaduje aj participáciu súkromného sektora za E, že e, tam vládne jasný regulačný rámec a prístup k vode e, pre tých najchudobnejších chudobných je zabezpečený. Ak chcete, mám k dispozícii aj ďalšie čísla, ale inak by som mohol už aj v tomto bode skončiť môj prejav. Ďakujem, pán Preda. Chcel by ste ešte niečo doplniť? Ďakujem, chcel by som poďakovať kolegom tiež e, zástupcovi DEVKO, Niektorí kolegovia e, spomenuli ešte niečo, čo by chceli pridať, takže počítam s pozmievacími návrhmi. Ja som sa tiež snažil hlavne e, o stručnosť. Vedeli sme, že ešte prídu pozmeňovacie návrhy, takže ďakujem za vaše návrhy na doplnenie textu. Môžeme diskutovať samozrejme o celom rade aspektov, ktoré nebudú zachádzať samozrejme do príliš veľkých detajlov na základe teda toho, aké pozmeňovacie návrhy dostaneme k dispozícii. Ale e, nezávisle od toho si myslím, že sa musíme zamerať na rozvojový aspekt, pretože toto je naše stanovisko, e, stanovisko výboru DV k e, práci výboru ENVY. Teraz začnem mimo mikrofón. A chcem povedať, že to nie je vec, ktorú by sme teraz mohli e, riešiť tu. Je to otázka ideologická. Hajde, ja som hovoril niečo o e, vašej kolegyni. To je teda otázka politického dialogu treba sa na to sústrediť tak, že ide o stanovisko výboru DV pre kolegov z výboru NV. A je to v prostredí, v ktorom nemôžeme úplne preberať ideologické otázky, ako napríklad ohľadom kapitalizmu či súkromných firiem, pretože Toto je už tá otázka politiky. Potom zase ďalšie témy by boli skôr uh, domenou kolegu Šotplina z uh, výboru AFKO a my máme teda iný aspekt na starosti, takže pohľad výboru DV zo svojich kompetencií. My nemôžeme vyriešiť všetky konflikty na svete alebo ideologické konflikty. Takže chcel by som vás vyzvať, aby sme takto pristúpili k tejto veľmi dôležitej téme. A teraz perspektívy aj e, diania po roku 2015. Inak to budeme mať dlhočizný text, ktorý sa bude tak trochu zaoberať všetkým a nikto tomu nebude dostatočne dobre rozumieť. Je teda e, potrebné odfiltrovať to, čo je naozaj dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Teraz už e, pán Vesko prišiel, takže ten e, budeme, plán, budeme e, postupovať v našom programe e, zasadnutia, ako sme plánovali. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na prekladne pozmeňovacích e, návrhov je 14. apríl. Hlasovať budeme 6. mája o tomto stanovisku. Takže, kolegovia, teraz by sme mohli prejsť k nášmu ďalšiemu bodu. Petnáct nášho programu vzťahy medzi EÚ a Afrikou. A som veľmi rada, že medzi nami je Nick Westcott, Viem, že sa práve vrátili z Nigérie, kde sa konali veľmi dôležité e, voľby. Došlo tam k historickej e, e, zmene v moci v tejto krajine. Pán Veskot bol aj koordinátorom ktorý si myslí, že by bolo veľmi dobre zaberať sa Afrikou ako kontinentom, ktorý sa neustále mení. Často vnímame Afriku, ako keby to bolo jedno miesto, ako keby Európa bola napríklad vnímaná tak, že je to iba jedno jediné miesto, ale je to veľmi rozmanitý kontinent. Budeme sa zaoberať aj tým, čo bude na programe kolegia na stretnutí EU a Afriky. Toto stretnutie sa bude konať 22. apríla Rada tiež prijala závery o Afrike. Teda veľmi aktívny v tejto tematike a je tu veľa príležitostí na diskusiu. Takže odostávam vám slovo. A máte slovo tak na 20-25 minút a potom majú slovo kolegovia. Thank you very much, uh, Linda. Thank you, uh, members of the committee. Ďakujem, ďakujem, vážení členovia výboru som rád, že mám príležitosť e, s vami hovoriť. Nebudem hovoriť príliš dlho, pretože ma zaujímajú vaše otázky a to, čo chcete vedieť o Afrike vy, ale bolo by nápomocné e, dať vám taký prehľad e, o vzťahu medzi EÚ a Afrike, konkrétne pokiaľ ide o rozvojové otázky a príslušný kontext. <clears throat> Vzťahy Európskej únie a Afriky sú založené na dvoch nástrojoch. Zmluva z Kotonu ktorá upravuje ekonomické, politické vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami AKP. A po druhé, spoločná africká stratégia, teda stratégia EU Afrika, e, na, e, ktorá bola prijatá v roku 2007 na druhom samite medzi africkými krajinami a Európskou úniou, e, ktorý sa konal v Lisabone. Stratégia je e, dokument, ktorý pokrýva 8 oblastí a zahrania takmer všetko a bolo potvrdené na minuloročnom samite EU-Afrika, ktorý sa konal v samite minulého, minulého roku v apríli. Bol to najväčší summit v Bruseli, ktorá, Bruseli ktorá, ktorý Európska únia organizovala a bolo potvrdené, e, boli potvrdené princípy tejto spoločnej stratégie opakovane, ale pozornosť sa zameriavala v podstate viac menej priamo na tri zásadné otázky eh, vo vzťahoch medzi týmito dvoma kontinentmi. Mier, prosperita a občania. A toto v podstate boli závery samitu, eh, ktorými by som teraz stručne prešiel, na čom sme sa dohodli, o čo ide a čo v podstate teraz chceme robiť Eh, vo vzťahu eh, k týmto záverom. Ďalším krokom v procese vzťahov medzi Európskou úniou a Afrikou bude, ako povedala predsednička, stretnutie kolegí medzi komisárom EÚ a eh, komisárom Africkej únie, ktoré sa uskutoční 27. apríla opäť tu v Bruseli. 9 z 10 afrických komisárov a 21 z 28 eh, komisárov a podpredsedov bude prítomných, takže eh, bude to takmer 100% účasť na obidvoch stranách, čo zdôrazňuje dôležitosť eh, tohto zasadnutia na obidvoch stranách. Pani Zuner a pán Juncker budú predsedať, jedna z africkú stranu, druhá z druhý za európsku stranu a pokrie to plné spektrum našich vzťahov vzťahov od e, bezpečnosti a mieru, rozvojové otázky, globálne otázky, migračné otázky až po e, vedu, technológiu, polnohospodárstvo, obchod, priemysel, infraštruktúra, rozvoj infraštruktúry a tak ďalej. Čiže budú podporné skupiny, ktoré budú e, pokrývať takmer všetky tieto oblasti. No a teraz by som prešiel niektoré z tých, ktoré budú mimoriadne dôležité. Takisto sa uskutoční spoločné výročné fórum ktoré je na oficiálnej úrovni stretnutím za účelom monitorovania implementácie dohovorov, ktoré boli prijaté na samite. Toto sa pravdepodobne uskutoční e, koncom leta alebo začiatkom jesene. E, bude to v Addis Abeba a bude to zahrňať všetky členské štáty Európskej únie, a 24 z 28 členských štátov EÚ. Budú tu aj komisári, čiže bude to veľké zasadnutie, ale takisto tam bude e, občianská spoločnosť, zainteresované strany, e, podnikateľská oblasť, aby sa zabezpečilo, že bude pokryté plné spektrum vzťahov medzi e, oba, obama kontinentmi. Ďalší summit bude v roku 2017 a uskutoční sa niekde v Afrike ešte nebolo stanovené kde. E, sila vzťahov vychádza nielen zo zdieľaných záujmov, ale zdieľaných hodnôt a zdieľaných cieľov. A teraz by som teda sprešiel stručne týmito e, e, cieľmi v opačnom poradí, pretože ide tu predovšetkým o vzťahy medzi ľuďmi. E, toto zahrania celý rad komponentov. Zahrania to občanov, pokiaľ ide o výmenu, o kontakt medzi ľuďmi, medzi občanmi a to zahrania e, v podstate celú otázku e, migrácie. K tomu sa vyjadrím podrobnejšie trochu neskôr. Po druhé, zahrania to ľudský rozvoj, vzdelávanie, zdravie, zdravotníctvo, tieto otázky, ktoré sú zásadné pre rozvoj jednotlivcov na oboch stranách. No a po tretie práva e, ľudí, ľudské práva, práva menšín, práva jednotlivcov, e, práca, e, teda právo na zhromažďovanie, práva, právo na prejav názoru. V podstate máme viac spoločných menovateľov, ako by sme si mysleli, pretože sa často zamotávame v tých málo oblastiach, v ktorých sa nezhodujeme. Toto sú tie, ktoré spôsobujú e, najviac hluku, ale aj v skutočnosti máme veľa spoločného. Teraz by som sa vrátil k otázke migrácie. E, je to veľmi aktívna téma pre obidve strany a jedným z dôležitých krokov vpred na predchádzajúcom samite bolo spoločné vyhlásenie 5-bodový akčný plán medzi africkými a európskymi krajinami e, a tento sa týkal migrácie, ktorý bol uznaný ako spoloč... tieto body boli uznané ako spoločné problémy E, v ktorých máme obaja, teda obi, obidve strany, ktorých majú spoločné záujmy. Aké sú teda tie spoločné záujmy? Je to, ide o to, že ani jeden kontinent, ani jedna strana nechce, aby občania boli nútení sa sťahovať, či už na základe ekonomických alebo politických okolností. Všetci by mali mať právo viesť e, život v miery a prosperite tam, kde sa narodili. Takže toto by mal byť, mal byť právo na voľný pohyb pre tých, ktorí e, majú e, dôvod, e, ale, ale ľudia by nemali byť donúcovaní e, vlastne sa sťahovať alebo presúvať proti svojej vôli. A v tomto máme veľa spoločného. Je tu vysoká miera migrácie v rámci afrického kontinentu. My sa zameriavame len na migráciu medzi kontinentmi, ale e, Eh, je tu ešte oveľa viac, eh, čoho máme spoločné, vzhľadom na to, že v rámci afrických krajín sú stresy a napätia, eh, ľudia, ktorí sa presúvajú interne, pohyby utečencov a je to oblasť, E, kde bolo zaznamenaných veľa skúseností a môžeme zdieľať tieto skúsenosti, akým spôsobom zvládať takéto situácie. Pre Európsku úniu je veľmi dôležité, aby sme sa, e, aby sme sa zapájali do práce s krajinami pôvodu e, týchto migrantov, ktorí prichádzajú na naše pobrežia. A preto tieto dva procesy, je tu proces Kartún a proces pre východnú Afriku a africký roh, a pre e, západnú a e, východnú Afriku. A toto sú dva procesy, proces Rabat, ktorý prebieha už 10 až 15 rokov a e, bol zaznamenaný veľmi dobrý pokrok. Ja som slúžil v západnej Afrike, než som pricestoval do Bruselu a naozaj som svetkom reality, pokiaľ ide o mobilitu, partnerstva, o kroky na zabránenie irregulárnemu pristahovalectvu, migrácii. A teraz sa spúšťa ten istý proces v africkom rohu. Keby sme sa e, nekontaktovali s krajinami pôvodu, tak by sme nemohli bojovať e, so zdrojom problému, e, v ktorom sa zhodujeme. E, konkrétne to, že ľudia by nemali byť e, dotlačení k tomu, aby sa presúvali. Ide o to, aby sme viedli dialog o celom rade otázok, ktoré sa týkajú migrácie e, so všetkými zapojenými krajinami. A vrátane toho je aj otázka, prečo sú ľudia donúcovaní, aby sa presúvali. Tu je potrebné pracovať na tých príčinách takejto migrácie. Je to otázka, ktorá sa týka viacerých inštitúcií, ale najmä DG Home, teda vnútroštátne záležitosti a e, uskutočnili sa dve zasadnutia minulý november, ktoré zorganizovala pani Mogherini a m, m, pán komisár Ramapopulos. A išlo tu o spoločné úsilia, pretože vonkajšie vzťahy s krajinami pôvodu sú rovnako dôležité ako e, riešiť tie problémy, ktoré vzniknú priamo na hranici. Teraz by som prešiel e, k aspektu prosperita. To je druhá e, zásadná oblasť e, našich vzťahov. A to je v podstate priamy, priamy problém tohto výboru, pokiaľ ide o rozvoj našich vzťahov. A aj tu zohrávame dôležitú úlohu, ale e, takisto e, s kolegami z DEVKO, ktorí sú zodpovední za implementáciu týchto programov. Je tu celý rad oblastí, e, do ktorých sa zapája EAS. E, na základe zmluv e, sme spolu zodpovední e, z DEVKO za proces e, vypracovania programu. Ide o to, e, v ktorých oblastiach by sme mali realizovať e, tento vývoj a máme koherentný postoj, pokiaľ ide o vzťahy s týmito krajinami. Ide tu o politické a hospodárske vzťahy, ako aj e, vyloženie rozvojové partnerstvo. A tento proces e, je proces, na ktorom sme veľmi úzko spolupracovali medzi DEVKO a EAS s partnerskými organizáciami a so samotnými občanmi. Je to spolupráca e, s partnermi na opačnej strane. Integrálna súčasť zmluvy z Kotonu e, je, že je to vzťah, ktorý kráča na dvoch nohách. Hospodárska noha a politická noha, e, to je politický dialog, teda spolupráca a dialog a bez týchto dvoch nôh eh, by sa ten vzťah eh, nepohyboval dopredu, alebo aspoň nie tak rýchlo, ako by mal. Čiže politický dialog je integrálnou súčasťou eh, nášho partnerstva so všetkými týmito krajinami v Afrike, ako aj s ostatnými krajinami AKP. Toto je veľmi dôležité, pretože v niektorých oblastiach poskytujeme pomoc, ktorá závisí od dobrého riadenia e, tohto partnerstva, predovšetkým tam, kde sa zameriavame na, pod, na rozpočtovú podporu, čo je veľmi efektívna e, forma pomoci, ale e, musí vychádzať z toho, že financie sa použijú na tie zdroje, na ktoré sú vlastne stanovené. Je to pomoc pri budovaní kapacít dotknutých krajín, ale takisto si to vyžaduje konzistentnosť politických prístupov, makroekonomických a mikroimplementačných e, niekedy v tejto súvislosti čelíme výzvam a je naprosto správne, že vy, ako aj výbor DV, e, výbor pre kontrolu rozpočtu, ako aj dvor auditorov, e, si musia byť istí, že tam, kde poskytujeme finančnú podporu, tak tam sa tie financie využijú na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. No a politický dialog je dôležitý aspekt tohoto, takisto ako aj e, audit, e, auditing a e, účtovnícke záležitosti. Sú tu niektoré prípady, kedy sa partnerská krajina odchýlila od toho, čo sme pokladali za kritérium alebo alebo podmienku rozpočtovej podpory a my sme pozastavali túto podporu a tým sme e, vlastne e, vyvinuli nátlak na tieto krajiny, aby znovu začali sa riadiť pravidlami. Mám na mysli Ugandu, kde bol identifikovaný podvod e, e, v úrade premiéra. E, nešlo tu o financie EÚ, boli to iní donory, ale napriek tomu my spolu s inými donormi, s inými darcami sme pozastavili podpory, túto podporu, kým nebol identifikovaný zdroj tohto podvodu a došli, došlo k opatreniam na nápravu a takisto boli zavedené prísnejšie opatrenia na zamedzenie opakovania takéhoto, e, takéhoto, takýchto podvodov. A my sme tým vlastne mali politickú páku, e, ktorá by neexistovala, keby sme boli ďalej pokračovali v programovej podpore. Niečo podobné sa stalo v Malavi e, po ukončení funkcie pani Bender, Takisto sme prerušili podporu, kým neboli e, prijaté príslušné opatrenia. Išlo o, e, takisto o podvod a takisto sme pozastavili rozpočtovú podporu Gane, pretože nesplňalo, prestalo splňať makroekonomické kritéria. Takisto tu boli určité obvinenia alebo podozrenia e, z podvodu, ktoré museli, ktoré museli byť vyšetrené Počas tohto času pozastavenia e, sme e, schopní spolupracovať e, s príslušnými orgánmi, aby teda INF a opäť makroekonomická pozícia a fiskálna pozícia Gany bude opäť vylepšená a tým pádom sa zabezpečí, aby tie financie sa dostali eh, k tým správnym miestnám. Takže to je otázka politického dialogu, pričom EAS môže zohlávať, zohrávať aktívnu, aktívnu úlohu spolu s DEFCO, eh, ktorý má zodpovednosť za implementáciu. Obdobne je to odlišné od krajiny krajine, ale rovnako to prebieha v celom rade ďalších krajín a tu ide o governance a tu e, ide o budovanie inštitúcií, pri ktorých pomáhame. Inštitúcie, ktoré poskytujú pevný základ pre budovanie demokracie, ako aj pre budovanie e, efektívnych vlád, či už je to e, v oblasti finančného manažmentu, v súdnictve, pri budovaní demokratických inštitúcií, ktoré majú byť nápomocné parlamentu, volebným inštitúciám a ide tu o politické zapojenie, ako aj praktickú implementáciu takýchto programov, aby sa zabezpečilo, že budú úspešné. Ešte teraz sa vrátim k otázke volieb, teda ešte sa k tomu vrátim na konci, ale my hovoríme o prosperite a nie o trvalo udržateľnom rozvoji a je to preto, pretože v tejto oblasti budujeme naše vzťahy aj so súkromným sektorom a s komerčnými aktérmi, pretože e, obchodné vzťahy, komerčné vzťahy medzi Európou a Afrikou sú veľmi veľkou súčasťou našich vzťahov, zásadnou súčasťou a ide o 250 miliard eur, e, ktoré plynú oboma smermi, čiže je to obrovský obchodný vzťah, je to obrovský investičný vzťah. To znamená, že Európska únia a Afrika e, sú si navzájom najväčšími eh, ekonomickými partnermi. Niektorí eh, nás dobiehajú, niektoré eh, z nových ekonomík, ale táto pozícia zatiaľ platí. No a zaujímavý aspekt je, že čo sa týka dovozov z Afriky do EÚ, asi 40 sú výrobcovia výrobkov s pridanou hodnotou, čiže nielen suroviny. Keď sa pozrieme na Eh, dovoz eh, do Číny z Afriky, tak sú to väčšinou, eh, sú to väčšinou iba suroviny. Ale tým pádom vlastne Európska únia pomáha pri budovaní kapacít a pri zlepšovaní sektora. Takže ide tu viac ako len o čísla. Toto musíme zohľadniť, keď sa pozráme na rozvojové partnerstvo, pretože je to integrálna súčasť toho, e, čo sa tu deje. A to znamená, že EAS, ako aj DEFCO, sa musí zapájať do krokov na zlepšenie investičného prostredia, investičnej klímy. Nielen pre vonkajších investorov, ale aj pre vnútroštátnych, teda, e, a pre vnú, e, domácich expertov. Dve kľúčové, dva kľúčové body boli z minulého samitu, že by sme sa mali pozrieť na potenciál, na podnikateľský potenciál v rámci Afriky. Toto sú dva veľmi dôležité aspekty naši, našich politík, v čom veľmi úzko spolupracujeme e, s DG Obchod a dúfam, že sa bude posilňovať aj spolupráca s DG Enterprise, e, kde existuje obrovský potenciál pre rozvíjanie vzťahov v tejto oblasti Posledný aspekt prosperity, ktorý spomeniem, je podpora regionálnej, regionálnej inter, eh, integrácie. Vieme, že trh na integráciu e, môže urýchliť eh, a podporiť rast. Viaceré africké krajiny nemajú trhy nad kritickou masou, ktoré by umožnili rozvoj e, pracovne intenzívnych e, podnikov a tam je to ešte dôležitejšie ako v Európe. Je dôležité budovať e, veľké trhy, ktoré budú predstavovať solidný základ pre e, domáci e, rast výroby. Dobre, ešte potom záverečná časť partnerstva, tu ide o mier. Takže toto Mm, musíme klásť dôraz na tento aspekt, pretože si myslím, že e, nikto nepopiera to, že je tam veľmi blízky vzťah medzi bezpečnosťou a rozvojom, pretože nič neničí životy ľudí, živobytia tak rýchlo ako konflikt. To znamená, že pokiaľ by nejaký konflikt zrastol, je treba ho čo najrychlejšie odstrániť. Je treba na tom neustále pracovať máme rôzne e, reformy, je treba manažovať krízy, niečo vypuknú a úzko spolupracovať aj s pomocou rozvojového rozpočtu, tak aby sa pomohli Afrike vybudovať kapacitu, pomocou ktorej by potom riešila svoje konflikty sama. Máme tu taktiež e, regionálne hospodárske spoločenstva, ktoré taktiež sú aktívne v oblasti napríklad aj prevencie konfliktov, ale čo sa týka eh, v podstate konkrétnych krokov, tak máme Európsku úniu, ktorá má mnohé mm, mierotvorné eh, misie v Afrike a v podstate môže tam robiť to, čo tradične tam eh, robí OSN. A taktiež napríklad e, v Somálsku, to je asi najlepší príklad, často je to financované prostredníctvom afrického e, nástroja, alebo nástroja pre mier v Afrike, EÚ, ale aj taktiež v Mali sme mali e, takéto e, jednotky, alebo tam sme e, robili príslušné kroky v rámci mierových operácií. E, Taktiež e, máme bojovať proti Boko Haram. No toto je nástroj, ktorý neposkytne alebo neschopný poskytnúť žiadnym iným medzinárodný darca. Je to veľmi dobrá investícia pri budovaní africkej architektúry v oblasti mieru a stability. Tak to nazývame my. A veľmi rád sa vyjadrím aj detailnejšie, pokiaľ budete mať záujem v súvislosti s rôznymi regionálnymi konfliktami, kde EÚ bola aktívna. Často naša rozvojová pomoc je dôležitým e, e, dielom e, riešenia, kde my poskytujeme často nie len humanitárnu pomoc, ale aj v podstate premostujeme humanitárnu a rozvojovú pomoc. Ďalej tu máme stratégiu v oblasti Sahela. To je jeden z prvých príkladov, kde sme sa snažili uplatniť komplexný prístup, kde sme investovali do rozvoja tohto regiónu, ktorý je hospodársky a environmentálne veľmi krehký, teda Sahel, Sahara, sú tam rôzne teroristické skupiny a tie nesmú byť v podstate jedinou možnosťou zárobku pre miestnych mladých ľudí. Ďalej máme Stredafrickú republiku, taktiež eh, DigiDevco v spolupráci s Francúzskom, Nemeckom, Holandskom a ďalšími tam eh, pracujeme bok po boku s misiou EUFOR a taktiež tam je e, operácia OSN MINUSMA. Snažíme sa tam nastoliť e, stabilitu a podporovať rozvoj. No a potom v neposlednej rade Nigéria. Máme tam taktiež e, výzvu v podobe Boko Haram v blízkosti Čadského jazera. Snažíme sa taktiež podporiť na severe Nigérie hospodársky rozvoj, podporovať vzdelávanie. Vidíme, že pokiaľ tam nie je dostatočná miera vzdelávania, tak Boko Haram sa tam darí lepšie šíriť e, svoju ideológiu. Taktiež e, podporujeme reakcie vlád na e, miestne situácie. No a my podporujeme teda rozvoju pomoci v oblasti, ale samozrejme to prináša určité riziko. Bez rizika to nejde. A v podstate nie všetky a vždy to riziko musí byť dobre vypočítané. Vždy musíme odôvodniť tie peniaze, ktoré tam posielame, ale pokiaľ nie ste ochotní rizi, riskovať, tak ten problém sa zhorší a na humanitárnej pomoci potom zaplatíme oveľa viac než na rozvojovej. Takže je treba riskovať a snažiť sa podporiť stabilizáciu týchto regiónov. Ďalej, našim cieľom je vyhnúť sa krízam a podporiť existenciu vlád a inštitúcií, ktoré by taktiež e, pomohli nám vyhnúť sa týmto krízam. To je e, súčasťou nášho partnerstva s Afrikou. Ako som povedal, investujeme veľmi veľa do inštitúcií, predovšetkým v súvislosti s voľbami. No, čo sa týka e, nigerijských volieb, o ktorých som, ktorých som sa práve vrátil, to je klasický príklad. Nigeria je obrovská krajina. Je to krajina, ktorá sa dokáže v mnohých ohľadoch o seba postarať. Sama majú hromadu peňazí. Môžeme, už sa naše názor rozchádzať ohľadom toho, ako tie peniaze sú tam distribuované, ale majú ich. A podporou ich volieb sme, sme im poskytli 35 miliónov eur volebnej komisii a taktiež skupinám občanskej spoločnosti, tak aby tieto voľby e, prebehli e, dobrým spôsobom, štandardným, aby potom taktiež tam prebiehalo dobré občanské monitorovanie zo strany Nigeričanov samotných. Taktiež tam máme e, pozorovať, alebo sme tam mali pozorovateľskú misiu, pri eh, voľbách. Kolega Santiago Fisas bol hlavným pozorovateľom. Asistovala mu skupina europoslancov, ktorí sa pripojili tejto skupine, viedol ich Xavier Nacht. A oni tam hrali veľmi nepostradateľnú úlohu, skutočne veľmi dôležitú, pretože v podstate oni to mohli nezaujato zvonku overiť, ako prebiehali tieto voľby boli tam aj nepozorovateľské misie z, z Africkej únie, z Commonwealthu, taktiež e, iné organizácie. Bola to, vyvinuli sme tam skutočne koordinované úsilie zo všetkých strán, takže nemôže niekto, jedna skupina povedať nie, voľby prebehli v poriadku a iné, iná prísť a povedať nie, vôbec to nebolo v poriadku. Takže dohodli sme sa, rozprávali sme sa, potom sme spolu vypracovali odporúčania. Všetko to prebehlo veľmi dobre a títo ľudia v podstate prejavili eh, svoju dôveru v EÚ. Potom na tlačovej konferencii boli prednesené výsledky a tá mala naozaj obrovskú návštevnosť v rámci rôznych pozorovateľských misií porovnateľne. Takže v podstate sme materiálne prispeli k tomu, že v Nigérii boli historicky najslobodnejšie a najdemokratickejšie voľby. A to bola, prebehla tam teraz zmena vlády, vyhrala opozícia a prebehlo to pozor, skutočne pozoruhodne slobodne a demokraticky na africké pomery. Myslím si, že to je skutočne e, taký veľký zvrat. A taktiež my sme tam hrali dôležitú úlohu a podarilo sa nám e, vyhnúť sa konfliktu. Bolo tam veľké riziko, že jedna z tých strán sa pokúsi sabotovať ten e, volebný proces a mohlo by to viesť k stovkám mŕtvych. Takže je to všetko a teraz čakám na vaše otázky. Ďakujem, takže prosím, prihláste sa, kto sa chcete niečo opýtať, aby som vedela, či si mám strachovať o čas. Takže pán Venta, pán Noize, pán Pereira, Maria Hojbruk, pán Vajlanen, Heide Hautala. Takže je ich dohromady 6. Takže každý môže hovoriť asi 3 minúty. Tak to vychádza. Dobre, a ešte seba dám na zoznam. Takže začne pán Venta. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, by som poďakovala za všetky tvoje informácie. Mám 3 minúty, takže stručne. Vy ste načrtli mnohé prvky európskej politiky vzhľadom k Afrike, ktoré sú dôležité, ako napríklad politická stabilita, hovorili ste o rôznych pilieroch, o obchode, o spoločnosti, ľudských právach, o politickom dialógu a na záver ste hovorili o Nigérii. A ja by som taktiež chcel vyjadriť tým nadchádzajúcim voľbám k Burundi, pretože nedávno, alebo posled, sme hovorili o porušovaní ľudských práv v Burundi, predovšetkým e, v súvislosti s tými voľbami, ktoré sa tam blížia, tam môžeme vidieť, že e, obavy občanov skutočne sú veľké. Taktiež výklad volebného práva, tí, čo organizujú voľby, tak hovoria, že to robia správne, že majú pravdu a že všetky politické nejaké boje alebo snahy sú ilegálne. A taktiež tam máme aktivity cirkvy, ktoré sú terčom kritiky. A myslím si, že tá situácia je tam dosť nebezpečná. Sú tam tiež vojenské skupiny, ktoré si získavajú politickú dôležitosť, takže je tam skutočne veľa otáznikov. Dopady toho, že sa stalo v Nigérii, tak to by mohlo byť k lepšej situácii, má to pozitívny dopad, ale tie voľby v Burundi tie by mohli vyzerať trošku ináč. Predovšetkým mi toto robí vrázky na čele, preto, pretože taktiež prídu e, voľby v Stredafrickej republike. Takže áno, Burundi je dôležitou krajinou. Takže ako to vyzerá tam s politickými pozorovateľmi volí. Vieme, že politický dialog súvisí sa tiež s politickým manažmentom, so štátnymi inštitúciami. A tieto inštitúcie nás potom skôr či neskôr požiadajú o rozvojovú pomoc. Takže ako zaručiť, že politický boj v tejto krajine bude spravodlivý? Ďakujem. Norbert Neuser. Ďakujem za slovo. Ďakujem za ten taký prehľad, ktorý ste nám poskytli v súvislosti so vzťahmi e, medzi Afrikou a EÚ. Možno teraz to tak e, nesprávne pomenujem, ale mnoho z toho znie tak veľmi pekne, veľmi harmonicky. A na druhej strane ale vidíme, že ešte je treba riešiť veľa vecí v tomto vzťahu medzi EU a Afrikou. Takže najprv máme tu destabilizáciu v subsahárskej oblasti. Myslím si, že nielen pre tých ľudí na mieste je to obrovské ohrozenie. Tento, toto ohrozenie prechádza v podstate zo západu Mauritánium až do, až do Kenii, Somálska, eh, Eritreji. je treba mať e, komplexnú spoločnú stratégiu EÚ so zapojením členských štátov. A ja mám dojem, že v niektorých krajinách sa zapájajú určité členské štáty viac, určité menej možno. Je to e, dobré z hľadiska histórie alebo odôvodnené, ale chýba mi tam spoločná stratégia. Ďalej povedali ste, že tam máme Af- e, zdroje, súroviny v Afrike, kde by mali byť spracované miestne. Takže nie len, aby vyvážali súroviny do Európy, ale že sú tam členské štáty, sú tam štáty, ktoré sa cítia vykoristované v súvislosti s ťažbou súrovín. Ďalej, AKT, tam je špecifický vzťah, o tom ste hovorili. Myslím si, že my ako Európania sa tam musíme snažiť teraz ešte viac. Za posledných 3, 4, 5 rokov sme zanedbávali vzťahy s krajinami AKT, alebo ja mám taký dojem. A teraz, pokiaľ hľadáme perspektívu pre E, do roku 2020, tak si myslím, že bolo dobré preformulovať tieto vzťahy z AKT, tak aby sme sa sústredovali na Afriku, aby sme si vytvorili vlastné vzťahy s Tichým oceánom a taktiež s Karibskou oblasťou. Na no posledná vec, o ktorej by som chcel hovoriť, ako my, ako EÚ, sme, aký máme vzťah s ostatnými darcami, ako napríklad s Čínou alebo s Brazíliou, súvis, teda v rámci spoločnej pomoci. Myslím si, že bolo dobré, keby sme e, sa na to pozreli spoločne, pretože samozrejme Čína k tomu pristupuje ináč, ale čiastočne sú aj oni potenciálnymi spolupracovníkmi v oblasti e, rozvoje pomoci. Takže čo si myslíte napríklad o potenciálnych vzťahoch s Čínou v tejto oblasti? A potom panafrický parlament. A čo si myslíte o ňom? Ďakujem. Ďakujem. Pavo Varna, pani, potom pani eh, Hojbuk. Ďakujem, pán Veskot, za túto skvelú prezentáciu. Tak by som nadviazal na to, čo povedal pán Neuser na záver svojho prejavu úloha ďalších hráčov v Afrike? Ako spolupracujeme s USA v oblasti rozvoja? Máme rovnaký politický prístup k politickým problémom v Afrike? Aká je úloha Číny? Hovorili ste o Číne ako o krajine, ktorá nakupuje veľa súrovín z Afriky Takže aká je úloha Číny v oblasti rozvoja, aká je ich politická úloha, no a potom ešte máme Indiu. To je tretí veľký hráč, hovorili ste o, o Brazílii, pán Nožer. Takže e, Čína, India, Spojené štáty. Tie ma tak zaujímajú najviac teraz. Ďakujem, Maria Hojbruk a potom Pedro Silva Pereira. Takže Marina a potom Pedro. Ďakujem že Africká únia je financovaná z 90% darcovskými krajinami a 80% to pomoci prichádza z EÚ. Už ste hovorili o tom, nakoľko je intenzívne toto partnerstvo, toto hospodárske partnerstvo medzi EÚ a Afrikou, ale tu by som sa chcela pripojiť tomu, čo povedal pán Neuser, ktorý taktiež o tom hovoril, že nemáme len obchodné vzťahy, kde ide o spracované produkty, je tam taktiež otázka súrovín, ktoré k nám prichádzajú a tie sa potom spracovávajú e, v Európe, nie v Afrike. Ďalej, Africká únia sama v Addis Abebe v januári odsúhlasila takú veľkú víziu v rámci svojej e, agendy e, 2020 až 2063. Keď sa ten kontinent pozriete, tak si ťažko dokážete predstaviť, že tento cieľ by sa mal dosiahnuť. Dokonca ani členské štáty Africkej únie ešte nedôverujú plne svoje únie a nechcú jej prenechať žiadne veľké právomoci. Trochu to pripomína Európu na Európsky parlament, ktorý taktiež eh, dlhé roky mal len veľmi málo právomocí. Jednoducho je to proces, ktorý bude trvať. Takže tu ma zaujímalo, ako sa na to pozeráte vy. Ako vidíte túto novú víziu pre Afriku? Ja si myslím, že je dobré, keď človek má víziu alebo keď existuje nejaká vízia, ale možno tu mierí Africká únia príliš vysoko. A ešte, čo to znamená pre nás, keď si Afrika vytvorí, stanoví takúto víziu? Nakoľko to môžeme my podporiť? Je tam určite určitý potenciál. Takáto vízia je dobrým podkladom aj pre nás, aby sme si rozhodli, podľa čo sa budeme riadiť my v rámci nášho partnerstva s Afrikou. Takže tu by ma zaujímali nejaké vaše reakcie. Potom e, tu máme dohodu z Kotonu. Čo príde po roku e, dva, 2020? Ako to bude vyzerať? Potom to ma zaujímalo. Ďakujem. Ďakujem, Maria. Teraz Pedro. A potom Heidi, ale, ale veď ona sa vráti. Dobre. A potom ja. Takže Pedro a potom Heidi. Queria agradecer ao nosso convidado eh, as explicações que nos trouxe sobre o quadro das. Eh, ďakujem za vysvetlenia o rámcových eh, podmienkach riadiacich vzťahy medzi EU a Afrikou. Mám tri otázky, ktoré by som chcel stručne položiť. V prvom rade, Máme už len pár týždňov do samitu v Addis Abebe, kde sa rozhodne o finančnom rámci pre rozvojovú politiku po roku 2015. Chcem sa vás spýtať, čo vy považujete ako dobrú správu, ktorá by mohla prísť tejto konferencie. Aké politické posolstva, aké rozhodnutia eh, dúfate, že táto konferencia prinesie? aby umožnili rozvojovú politiku v Afrike posunúť ďalej. Moja druhá otázka sa týka kooperácie s krajinami, ktoré sú zdrojom migračných tokov. Je tam jeden zásadný e, prvok nášho partnerstva s Afrikou. E, vieme, aká je e, situácia v stredozemnom mori, je dramatická a vieme, čo sa deje s migrantami, ktorí e, teda prekračujú na lodiach Stredozemné more. Chcem sa spýtať, či sa EÚ môže cítiť spokojná so svojou kooperačnou, e, svojím kooperačným programom s krajinami pôvodu e, týchto migračných tokov na druhej strane Stredozemného mora. A keďže situácia takto dramatická, do akej miery môžeme riešiť e, pôvod tohto fenoménu? A Guinea Bissau. Chcel by som privítať nedávnu iniciatívu zo strany Európskeho parlamentu poskytnúť finančnú e, podporu Guinea e, Bissau. Je to krajina, ktorá dnes má nové politické vodcovstvo Simon Špereira je novým premiérom a on si zaslúži šancu, aby sa prevrátila, obratil list e, v oblasti politickej nestability v tejto krajine, ktorá tak e, e, jej poškodila kvôli historickým, politickým a iným faktorom Portugalsko veľmi pozorne sleduje vývoj v tejto krajine, ako aj v iných afrických krajinách. A preto by som sa chcel spýtať, aké, akými cieľmi by sa mala riadiť e, politika podpory e, Gvineja Bissau. Pani Hautala a potom Eli Šlájej. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Moje otázky sa tiež vzťahujú na nástroje rozvojovej kooperácie Spomenuli ste rozpočtovú podporu a aké výsledky e, tam môžeme dosiahnuť. Ja s vami súhlasím, je to veľmi dobrý nástroj. Prednedávno sme videli v Tanzánii e, situáciu nesprávneho e, riadenia a viedlo to, pokiaľ sa nemýlim, k situácii, kedy rozpočtová podpora sa už nevyplácala. Mohli by ste e, trošku bližšie popísať, aká bola úloha EÚ v e, celom tomto rozhodnutí? A potom moja druhá otázka sa týka krajín, ktoré e, sú bohaté na prírodné zdroje a nie sú schopné ich správne, transparentne riadiť. Aké sú vaše priority v krajinách ako Tanzánia, Mozambik, a iné, kde je perspektíva ukončenia externej e, pomoci možno v rozpeti 5 až 10 rokov, až všetko pôjde dobre za podmienky, že tieto krajiny by e, vybudovali si silné inštitúcie, ktoré by riadili tieto nové príležitosti. Mohli by ste trošku bližšie popísať, aké sú vaše názory na toto. A potom ešte tretia otázka, pretože mm, to je trošku odlišná téma. EÚ prirodzene je členom medzinárodnej platformy týkajúcej sa uh, uh, krehkých štátov a aký je príspevok EÚ a ako vidíte možnosť pomáhať obzvlášť krehkým štátom aby mohli eh, ošetriť potreby svojho obyvateľstva. Ďakujem, Eli Šlaj. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som eh, sa iba veľmi stručne spýtať, eh, ako to momentálne vyzerá v oblasti dialogu medzi EÚ a Afrikou v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o článok 8 dohody Kotonu obzvlášť čo sa týka ľudských práv a e, práv komunity LGBT. Ďakujem. Ďakujem z mojej strany ešte dve veci. E, začali ste s migráciou. Dnes do poludnia sme mali spoločné e, zasadnutie s výborom Libe. Hovorili sme o migrácii, hovorili sme o otázke toho, že EÚ sa snaží outsourcovať e, riadenie migrácie e, z pre Afriky. Všetci panelisti e, spomenuli túto otázku. Ako to vnímate vy? Aké je po, aká je pozícia ESVČ v tejto veci? A aká je pozícia zo strany Afriky? Niekto to porovnal so vzťahom Austrálie a Papujnovej Guineji. Takýto e, vzťah e, sa tu naozaj vyvíja. A e, teraz prejdem k Zimbabve, kde sme mali v posledných rokoch zložité vzťahy a pred pár týždňami tu nastala nádej e, vytvoriť vzťahy zo Zimbabwe e, pri určitých projektoch, takže ako to vyzerá, e, spolupracujete pri týchto projektoch s vládou alebo s mimovládnymi organizáciami, kto sú príjmatelia týchto projektov. A napokon ehm, je veľmi zaujímavá diskusia o úlohe Číny v Afrike. Keď sa pozrieme na históriu Afriky, je to priestor, kde iné mocnosti sa bijú o vplyv. Prezident Obama tento rok pocestuje do Afriky. Čína e, si zvyšuje svoj vplyv v Afrike. Ako je toto vnímané v Afrike? Alebo e, teraz majú chuť e, vziať veci do svojich rúk? Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Budem sa snažiť aspoň stručne sa vyjadriť ku všetkým. Pôjdem porade pán Venta. Venta by sa spýtali na voľby v Brunei. To je veľká e, obava z našej strany. Possibility that, uh, President... E, takže pokiaľ je voľby v Burundi, um, Niektorí uh, teda myslia, že je tu, uh, že teda hovorí o treťom, uh, treťom uh, kole, ktoré bude teda uh, to, slúžiť tento kandidát, pritom by to mal byť obmedzený na dve, takže uh, ide aj o ochranu uh, slobody slova, uh, politických oponentov a žurnalistov, takže naozaj máme obavy s vývojom v tejto krajine. A uh, Chceme tam e, vyslať misiu, pozorovateľskú misiu volieb. A e, teda chceme e, zistiť, či je tam šanca aspoň na relatívne voľbe, slobodné voľby. Takže nad týmto aktívne uvažujeme, určite spolu s ostatnými, mnohými ostatnými medzinárodnými aktérmi vysielame veľmi jasné posolstvo, aj závery Eh, rady pre zahraničné eh, eh, veci v tejto otázke boli veľmi jasné. Vieme, že aj ostatní to spomínajú, nie len z vonka kontinentu, ale aj z vnútra kontinentu, susedné krajiny Burundi. Takže my v tomto nie sme sami, aj ostatní na tomto pracujú, ale neviem zaručiť, či sa nám podarí Ehm, docieliť dobrý výsledok, ale ehm, snažíme sa o to a neustále monitorujeme situáciu, ako hovoríte, aby sme mohli ehm, tam pôsobiť pomocou dobrého príkladu. V poslednom čase sme mali veľa dobrých príkladov, napríklad tieto voľby v Nigerii. Prezident Kabila, myslím, tiež zamýšľa po tretí krát pôsobí vo svojom e, úrade. Takže sú tu určité znaky aj e, pokroku v, e, pri určitých krajinách, ale neviem povedať, ako sa vyvinie situácia v Burundi. Pán Noiza, vy máte teda dosť pravdu je tu tento pás nestability od Atlantického pobrežia cez Ma- Mauretániu až po Somálsko. A vzniká e, obava, že tieto oblasti sa navzájom prepájajú, oblasti, ktoré nám e, vzbudzujú e, starosti. Takže máme viacero stratégií, stratégiu pre Sahel, pre Africký roh, Diskutujeme to s členskými štátmi, tie sú tam tiež zainteresované, veľmi úzko s nami spolupracujú pri implementácii. Snažíme sa teraz zabezpečiť o celistvý prístup, kde by všetky nástroje e, sa mohli zapojiť z bezpečnostnej oblasti, z rozvojovej oblasti, politické nástroje. A to je cieľom týchto stratégií a ich revidujeme. E, e, stratégia pre Sahel e, bola tiež takto revidovaná. Prijali sme akčný plán pre Sahel na poslednej rade pre zahraničné otázky. Nepodpisuje sa tam iba to, čo robí EÚ, ale jednotlivé členské štáty na dosiahnutie cieľa odstredenia radikalizácie, budovania slobodnej spoločnosti, vybudovania pracovných miest pre mladých, Takže sú tam e, určité ďalšie veci. Snažíme sa e, teda na to e, pozrieť e, e z čo najširšieho uhla. Vždy samozrejme teda toho, e, treba robiť viac. E, je tu príležitosť aj spolupracovať viac so veľkými aktérmi ako Africká únia, OSN a takisto suroviny, ťažba surovín, správa Kofiho Anana, z Demokratickej republiky Kongo hovorí o tom, že stratili približne 8 miliard dolárov v posledných rokoch vďaka manipulovaným kontraktom. My robíme, čo môžeme, obzvlášť pokiaľ ide o konfliktné minerály e, to teraz sa silne týka e, Demokratickej republiky Kongo, ale aj iných. E, Kimberly procesu, pokiaľ ide o diamanty, ale potom tu máme aj návrh komisie rozšíriť túto myšlienku Áno, áno, existuje tu správa. Takže vy poznáte tieto e, témy. Viem, že sú tam rôzne riešenia, treba nájsť to najefektívnejšie, to bude to dôležité. A treba o tom diskutovať. Viacerí z vás e, sa spýtali na kotonu, čo sa stane po roku 2020. Otáz, odpovedou je, že sa tešíme na vaše stanovisko v tejto veci spolu s ostatnými e, stanoviskami strana AKT e, ešte musí prijať závery e, k teda výboru, e, ktorý držal fungovať na túto tému. A v rámci inštitúcií aktívne diskutujeme o tom, ak chceme vypracovať zelenú knihu v júli alebo v septembri pre plnú verejnú diskusiu ja sa s vami teda môžem podeliť o e, moje osobné myšlienky, zatiaľ to teda nie je viac než len moje osobné myšlienky, je tam veľmi veľa alternatív, môže sa to e, úplne skončiť, to by bola podľa mňa veľká škoda, veľká strata niečoho veľmi cenného, ale treba sa zaoberať tým, či aktuálny formát je ten najsprávnejší. Niektorí navrhujú, že by sme sa mali viac sústrediť na individuálne oblasti, po tom, čo je tam e, spoločné medzi jednotlivými oblastiami, či to máme rozšíriť, segregovať, sú tam mnohé dôležité otázky. A potom sú tam určité kľúčové otázky týkajúce sa hodnôt v kotonu, ktoré predstavujú rámec pre našu rozvojovú spoluprácu. Vrátanie tohto prepojenia na politický dialog, e, nemali by sme ich úplne oddelovať. A ja myslím, že to je jedna vec, e, ktorá je veľmi dôležitá, treba o nej diskutovať. A my sa na túto diskusiu, diskusiu tešíme. Vy a mnohí ďalší, aj vy, Linda, len e, ste spomenuli tú otázku rozbijajúcich sa e, hospodárstiev a čo robíme spoločne. To je veľmi zaujímavá oblasť. Ja som veľmi rád, že tieto ekonomiky sa viac zaujímajú o Afriku Afrika je kontinent, ktorý e, vážne potrebuje e, zvýšiť obchod a zvýšiť investície. Do určitej miery je tam rozdelenie práce. Veľa e, teda investícií do infraštruktúry. Ak to nerobí Svetová banka, Africká rozvojová banka, robí to Čína ktorá poskytuje určité úvery spojené s ústupkami, e, budujú tam železnice, cesty, dokonca v určitých oblastiach prístavy. To je veľmi dôležitá oblasť a tu Afrika potrebuje na prepojenie svojich trhov a na svoj rast, takže to je dobrá vec. Brazília, Inda takisto sú dôležité. Takže je tu ďalší aspekt tohto, na ktorý sa často zabúda ako ich e, e, ekonomická zainteresovanosť v Afrike rastie, rastie aj ich e, politický vplyv a vnímanie toho, čo potrebujú na to, aby sa udržala hodnota ich investícií. A uvediem je iba jeden príklad Sudáne a Južnom Sudáne. Čína investovala veľmi masívne do ropného priemyslu tam a má teda veľký záujem nielen na tom, aby tam teda e, tento ostal, ale aby tam e, e, pôsobila preventívne v oblasti konfliktov, aby si zachovala hodnotu svojich e, konfliktov. Takže tam e, veľmi úzko kooperujeme s Čínou a snažíme sa riešiť e, konflikt v Južnom Sudáne. Je to jeden z e, partnerov, e, ktorý e, podporuje úsilie v tejto oblasti a snažíme sa o politické rozhodnutie, dohodu, ktorá by riešila konflikt v Južnom Sudane. Takže v niektorých oblastiach úzko spolupracujeme. A potom Africký parlament. Viem, že máte partnerstvo s panafrickým parlamentom, niektorí z vás tam možno sú členmi. E, žiaľ, ako ste povedali, tento má dosť málo právomoci, oveľa menej právomocí než vy, takže to trošku asymetrické. A v každom prípade je dobré, že tu je, je to dôležité fórum pre výmenu skúseností, najlepších postupov, vytvárania kontaktov medzi africkými krajinami, čo je e, zásadne dôležité pre ich dlhodobé ambície e, vytvárania e, viac integrovanejšieho afrického kontinentu. A potom tu zaznela otázka, po, tá, čo bude po roku 2025. Je tu veľmi silná vízia zjednotenej Afriky s jednotnou zónou pre obchod, vytvorenia siete pre celú Afriku. Toto by mal byť veľmi silný motor ekonomického rastu celého kontinentu kontinentu, čo je veľmi dobrá vec. Samozrejme, vízie sú vízie. Takže treba ale vízie sú potrebné, niekedy, niekedy musia byť ambiciozne, ale ja súhlasím s tým, že treba mať e, predstavu o tom, kam e, chcete ísť, aj keď na to je potrebných veľa krokov a veľa času. Pán Silva Pereira, vy ste sa spýtali na finančný rámec e, po 2015. E, to je naozaj niečo, čo e, by som postupil môjim kolegom z DEFCO, ktorí sa týmto zaoberajú. Ja nemám v rukách žiadne peniaze. Ja len vyjadrujem názory a vykonávam politiku, pokiaľ ide o finančné otázky. Ja to postupujem striktne im. Tento rok je to naopak. E, minule, keď sme o tom diskutovali, pozreli sme si e, e, rozvojové cieľa a potom sme sa zabrali tým, ako to budeme financovať a teraz je to naopak. Máme tu tie ciele trvalo udržateľného rozvoja. Možno to tentokrát bude fungovať lepšie. A potom otázka migrácie. Tu ste položili vy aj Linda jeden príklad toho, kde e, proces rabatu e, mal veľký prínos pre Európu aj e, Afriku, tým je Mauretánia. Neregulárni migranti tam opúšťali stovkami mesačne za to miesto a teraz to takmer nula a je to kvôli tomuto partnerstvu pre mobilitu a kvôli tomu, že sme poskytli e, financie pre tvorbu pracovných miest a e, aj tým, že tam e, poskytujeme pomoc. Mauritania nebola tiež spokojná s tým, že niektorí z jej najlepších pracovníkov krajinu opúšťali. Oni tiež chceli skončiť tento odlev. Niektoré africké krajiny, dá sa povedať, sa príliš neobávajú to, tohto odlevu, ale in, iné áno. Napríklad Ghana takisto, tam e, sa e, veľmi veľa e, ľudí z Gany cez Saharu odchádzalo v roku 2005 až 10 a opäť toto sa znížilo až takmer na nulu. Takže je to možné pomocou úzkej spolupráce s krajinami pôvodu a pomocou vytvárania politík, ktoré sú benefitom pre obe strany. Napríklad v Gáne e, ľudia platili 3000 dolárov na to, aby prešli cez Saharu. A, a, a keď investujete 3000 dolárov do malej e, firmy v Kumasi, namiesto toho, aby ste to e, zaplatili nejakému prevádzačovi, to je e, prínosom pre všetkých. E, vytvoria sa nové obchody, e, tieto zamestnajú ľudí, e, takže e, ľudia v Gáne naozaj vidia hodnotu takéhoto prístupu. ale zodpovednosť za outsourcing nie je ten najprimeranejší spôsob riešenia. Existujú rôzne skupiny v rámci toku migrantov a je dôležité medzi nimi rozlišovať. Sú tu tí, ktorí sú ekonomickí migranti, ktorí hľadajú pracovné príležitosti, ktorí sú donútení odísť kvôli chudobe, ale sú tu zároveň skupiny, ktoré sú donútené odísť kvôli konfliktu alebo stíhaniu a z tejto oblasti musíme spolupracovať, aby sme zabránili takýmto prípadom a takisto africké krajiny, ktoré podpísali medzinárodné hodzovy o pristahovalcoch, o utečencoch, majú tie isté e, povinnosti a záväzky ako my a bolo by dobre povedať, že je oveľa viac utečencov v afrických krajinách, e, než e, kedykoľvek e, prídu na naše územie a to je veľká záťaž pre chudobné krajiny ako Čad, Kamerun, Etiópia, ktoré musia niesť veľmi ťažké bremeno, akým spôsobom naložiť s týmito utečencami a my by sme im mali pomôcť zvládať toto bremeno čo najefektívnejším spôsobom. Diskutovalo sa okolo okurého stola minulý týždeň, kde sme nastolili, kde sme e, získali 1,1 miliard eur e, e, na rekonštrukciu máme tu, sme ochot, je tu ochota investovať, vypracovať plán, je tu dohoda pre reformu ekonomického sektora, čo sa odkladalo už roky a je tu medzinárodná komunita, ktorá je ochotná vynaložiť peniaze na tento proces. Takže bolo to veľmi povzbudzujúce, čaká nás dlhá cesta, ale myslím si, že Európska únia eh, prispela 140-160 eh, miliónov eur. Eh, zameralo sa to na polhospodárstvo, pretože treba zabezpečiť tento priemysel a takisto E, zdravie, ktoré zaostáva, pretože e, toto je vláda, ktorá potrebuje rekonštrukciu, čiže naozaj sme zlúčili skupinu medzinárodných darcov a tu ide otázka, tu nasleduje otázka zraniteľných krekých štátov, veľmi dobrý príklad, akým spôsobom sme využili princíp z Buzanu, je spolupráca s medzinárodnými inštitúciami a tu je ďalšie tranzitné štádium Somálsko. My sme prevzali vedúcu úlohu tým, že sme e, pristúpili na kontrakt pre budovanie štátu, čiže v podstate ide o rekonštrukciu štátu, čo sme museli robiť viac menej odpiky a myslím si, že toto poskytuje hodnotu do posilnenia základných služieb, základných inštitúcií ako súdnictvo. Takisto e, pracujeme, e, pokiaľ ide o námornú bezpečnosť. Takže toto je dobrý príklad, e, kedy sa princíp z Buzan dal do praxe a začína to fungovať. Mm, to isté sme skúsili v Južnom Sudáne, ale zatiaľ sa to neosvedčilo ešte stále sa snažíme nájsť cestu vpred, aby jednotlivé komunity spolu žili a potom e, sa tam dá budovať štát. Ale e, princíp Buzan sa osvedčil potom, pokiaľ ide o e, finančný manažment, kolegovia z DEVKO vám lepšie vysvetlia mechaniku, akým spôsobom toto fungova, funguje. Južný Sudán je príklad kedy než e, docielime finančný manažment, tak pravdepodobne nezastavíme konflikt, pretože je to konflikt e, e, k prístupu k rope, čiže ide o peniaze. A než nebudeme mať finančné mechanizmy, ktoré nám umožnia kontrolu týchto financií v prospech ľudí, tak sa obávam, že ten konflikt bude naďalej pokračovať. A na záver, Tanzánia roz, podpora rozpočtu. Tu ako aj inde sme sa snažili e, čo najúžšie spolupracovať e, s ostatnými kľúčovými darcami, darcovskými krajinami. A väčšinou to bola Svetová banka e, alebo bilaterálne členské štáty a preto je to veľmi efektívna pánka, páka, ak by všetci povedali, keď teda tí, čo poskytujú finančnú pomoc, keby hrozili, že to pozastavia. Ale takisto je tu vnútroštátny nátlak, aj parlament zohrával e, e, dôležitú úlohu, e, ale kombinácia týchto faktorov e, naozaj e, mala výrazný vplyv. Takisto e, otázka ľudská práva a komunita LGBTI je to integrálna súčasť nášho politického dialogu takmer všade. Nie je to exkluzívne, e, pokrývame celé, celé spektrum veci, domáce násilie, e, teda domáce otázky, ekonomické, politické ale predovšetkým ľudské práva, toto je niečo, čo nastolujeme opakovane. Snažíme sa spolupracovať tam, kde je to možné, so skupinami v rámci krajín, ktoré sa snažia e, o ochranu ľudských práv, čiže spolupracujeme e, s občanmi krajiny de facto, aby sme toto dosielili. E, stres smrti je veľmi dobrý príklad toho, kedy vo viacerých týchto krajinách, v viacerých týchto krajín sú skupiny, E, mimovládne organizácie a tak ďalej, ktoré sa takisto zasadzujú za zrušenie trestu smrti. My to podporujeme, my nepresvedčíme e, e, tieto krajiny, ale ľud musí tie krajiny presvedčiť. Čo sa týka LGBTI, tu sme sa snažili prepojiť práva tejto komunity na práva jednotlivcov ku ktorým sa väčšina afrických krajín zaviazala tým či oným spôsobom. A toto bola jedna e, e, z najzávažnejších otázok, e, pokiaľ išlo o finalizáciu záverov samitu EÚ a Africkej únie. Takže išlo tu nielen o práva jednotlivcov, ale aj práva menšín. A my naďalej sa budeme za to zasadzovať, aby sme, zabezpečiť, aby sme zabezpečili, že táto komunita nebude diskriminovaná. Takisto sme sa zapájali do diskusí s vládou Zimbabwe počas uplynulých 5-6 rokov, pričom sme postupne odstraňovali reštriktívne opatrenia a minulý rok v novembri sme sa dohodli, že stiahneme obmedzenia článku 96, čo nám umožní spolupracovať s vládami a naprogramovať e, 11. IDF, ale nepôjde to bezprostredne cez vlády, ale e, je o konkrétne sektory, ktoré si vyžadujú podporu. Je tu jeden, pričom chceme spolupracovať s vládou a sú tu dve oblasti, e, kde chceme spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo ďalšími agentúrami, teda mimovládnymi e, agentúrami. Jedna oblasť, v ktorej spolupracujeme s vládou, sa týka e, reformy súdnictva. A súdnictvo je jedna oblasť v Zimbabve, ktorá e, v určitých prípadoch preukázala e, určitý stupeň nezávislosti a my e, môžeme zabezpečiť podporu na základe vládneho mechanizmu, ale veľká časť našich financií sa vynakladá do zdravotného sektora, sektora sociálneho blahobytu. Tu spolupracujeme s UNICEF, s ďalšími organizáciami OSN, čiže tie peniaze nejdú priamo cez vládu. Toto je sektor, e, pričom sme sa dohodli, že e, vláda by mala byť prioritou a je to e, súčasťou našho postupného zapájania sa. A chceme, opäť vlastne sa zameriavame na pomoc ľudu v Zimbabve. Ale robí sa to na základe dohody s vládou. A to je vlastne všetko, čo chcem povedať. Spojené štáty Áno, sú tu dve oblasti, ktoré chcem zdôrazniť. E, jedna sa týka politickej oblasti a bezpečnosti. Amazon, Európska únia, e, OSN poskytuje logistickú podporu a Spojené štáty e, podporujú vyškolenie a hardware. Takže sa tu vlastne rozklad, sme takto rozložili jednotlivé zodpovednosti Takže e, Nigeria, odkiaľ som práve prišiel, tu sme extrémne úzko spolupracovali eh, so Spojenými štátmi na podpore akčného procesu a úzko spolupracujeme teraz e, ohľadom toho, ako bojovať proti Boko Haramu. A takéto hodnoty je to, čo máme spoločné. Z praktického hľadiska kolegovia vám e, povedia niečo e, zdravotnému sektoru, e, pretože tu spolupracujeme so Spojenými štátmi, predovšetkým v oblasti HIV. Ide o rozdelenie práce medzi Eh, Spojenými štátmi. V niektorých eh, oblastiach spolupracujeme, v niektorých sme si zase rozdelili prácu. Dobre, ďakujeme kolegovi za eh, veľmi podrobné informácie o Afrike. Ja si myslím, že sa ešte vrátime k týmto otázkam, k špecifickým otázkam, ale zatiaľ sme vám veľmi vďační, že ste sem prišli. Prišli ste práve z Nigérie, takže si zaslúžite odpočinok počas veľkonočných sviatkov. Ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes prišli. OK, colleagues. It's, um... Dobre, kolegovia. Posledný deň pred dovolenkou, ale ešte máme pred sebou dva body. Jeden je veľmi dôležitý, aj druhý je dôležitý. Máme tu veľkú správu, o ktorej musíme diskutovať. To je bod 16, e, daňové podvody, e, e, výzvy v rozvojových a rozvinutých krajinách. Bude sa o tom hlasovať pred konferenciou v Addis Abeba v júli. Ide o to, aby sme sa mohli vyjadriť k tomu, aký by mal byť výsledok tejto konferencie Máme tu e, člena OECD. Povedal, že keby sme mohli zlepšiť daňový podiel v krajinách, tak by sme vlastne zdvojnásobili. Takže keby sa e, použilo viac daní na verejné služby, tak e, by sa dalo niečo zmeniť. Čiže je to veľmi dôležitá otázka a teraz Eh, dám slovo spravodajcovi pánovi Eliša. Ďakujem, pani predsednička. Je to túto eh, iniciatívu eh, pre, pre blaho rozvojových krajín. S ním sa bude zabrať tretia medzinárodná konferencia o financovaní rozvoja a bude doplňať správu o tejto téme, ktorou sa zaoberá kolega Silo Pereira. Addis Abeba je veľmi e, dôležitá e, pre úspech e, ďalších dôležitých tém tohto roka ako nová definícia trojodržateľných cieľov v septembri. Bude to závisieť teda aj od Addis Abeby a ide o to, ako zabezpečiť adekvátne financovanie pre rozvojovú agendu, ktorá by bola naozaj ambiciózna a priniesla by zmenu. Uh, Eh, ide tu teda o príležitosť eh, vytvoriť si inkluzívnejší, silnejší medzinárodný rámec, aby sme dosiahli naše rozvojové ciele. Verejná pomoc pre rozvoj bude a je dôležitou, ale treba, aby sa efektívnejšie využívala. Eh, v Addis Abebe ale nepôjde iba o ODA, pôjde aj o mobilizáciu vnútorných domácich zdrojov a práve tu e, je dôležitá téma boja proti daňovým únikom. Domáce zdroje sú, sú a budú naďalej dôležitým hlavným zdrojom financovania e, rozvojových krajín, ale predstavujú obrovské, obrovskú prekážku. E, sú tam 10 krát väčšie e, e, takéto nelegálne toky, než tie e, toky rozvojovej pomoci, ktoré prichádzajú do týchto krajín. Takže treba naozaj túto situáciu zmeniť. Treba aj posilniť riadenia a demokratické inštitúcie, ale sú tu obmedzenia pre to, čo môžu samotné vlády urobiť na zmenu v tejto sfére. Často nie sú veľmi silné v oblasti fiskálnej správy Ehm, moja správa chce byť štíhla, ale ambiciozná a silná. Ehm, vymenovávame všetky ťažkosti, ehm, politické, administratívne a podobne ktorým musia tieto či, krajiny čeliť v oblasti boja proti daňovým únikom. Chceme vyzvať eh, Európsku komisiu, aby vypracovala akčný plán možno vo forme oznámenia, eh, ktoré by pomohlo týmto krajinám v ich eh, boji proti daňovým únikom a pomohlo im vytvoriť solnejšie a rovnoprávnejšie daňové systémy. Veľmi e, sa teším na spoluprácu s tými spravodajcami, aby sme posilnili a skompletnili túto správu. Chcem spomenúť niektoré body, pri ktorých si myslím, že bude vládnuť konsenzus. V prvom rade komisia musí naďalej e, podporovať rozvojové krajiny, poskytovať im technickú a finančnú pomoc keďže e, pomoc v týchto oblastiach je zatiaľ veľmi nízka, menej než 1% celkovej ODA a v oblasti e, e, dialógu e, treba posilniť rovnaké prerozdelenie práv, keď sa vyrokovávajú daňové zmluvy s týmito krajinami. Napríklad by sa mohli hodnotiť aj dopady fiskálnych politik členských štátov na rozvojové krajiny, aby sme tu mali koherentnosť Tiež je dôležité mať e, e, kompletné informácie, aby e, sme aby sa tu neschovávali za nejakými vytvorenými spoločnosťami spôsoby, ako schovávať pravý pôvod financií je veľmi dôležitý proces BEPS, ktorý navrhuje e, OECD. Tiež je viacero dôvodov, prečo tento proces e, aktuálne je veľmi obmedzený a e, zatiaľ sústreďuje iba na rozvinuté krajiny a nie rozvíjajúce sa. Obzvlášť sú tu dva nástroje, ktoré sú veľmi dôležité, country by country reporting a automatická výmena informácií Tie sú dôležité na to, aby sme zohľadnili potreby eh, rozvíjajúcich sa krajín. Eh, pri tých eh, správach o jednotlivých krajinách treba teda príjmať presné informácie. Ide o ten princíp, že sa majú platiť dane tam, kde dochádza k ziskom Treba to vytvoriť aj prechodné obdobie pre, pre, e, pre rozvíjajúce sa krajiny, ktoré ešte nemajú úplne rozvinutú infraštruktúru a potrebné kapacity na to, aby mohli e, e, zbierať a spracovať všetky požadované informácie. Dôležitým potom je vytvorenie medzi vládnej organizácie, ktorá by umožnila, aby rozvojové krajiny sa mohli rovne podielať na reforme globálneho fiskálneho systému Mohlo by sa vytvoriť e, napríklad nejaká platforma expertov e, na úrovni OSN vo fiskálnej oblasti. Obzvlášť treba e, venovať pozornosť problémom spravodlivosti, pretože tu ide o dôležité zdroje, ktoré by mohli využiť rozvojové krajiny pre blaho svojich občanov a ide aj o ochranu e, e, krehkých e, častí spoločnosti. Tam sú ženy veľmi nízko zastúpené. A na záver by som chcela už len zopakovať, že sa tešíme spoluprácu s tými tenovými spravodajcami a verím, že parlament tu bude mať silné politické posolstvo v tejto správe, čo pomôže docieliť Varis APB pozitívne výsledky. Ďakujem. Thank you, thank you very much for that. Um, we have the... Ďakujem. Tieňoví spravodajcovia sú tu pán Rubich, liberálni. Liberáli, máte tu niekoho? Pán Luke? Heidi za zelených. Dobre, najprv pani Rubich. Ďakujem, chcem sa srdečne poďakovať spravodajkyni Eliš Lein. Myslím, že je dôležité, aby sme sa zamerali na tie body, e, v ktorých sú naozaj problémy. A keďže vieme, že 1,2 miliard ľudí e, e, žijú a musia, žijú z menej ako jedného eura denne, ten základ je stále ten istý, konkrétne vzdelávanie, zdravie, infraštruktúra a primerané zamestnanie. A našim cieľom, náš cieľ 0,7 HDP je samozrejme dôležitý cieľ, ale myslím si, že je ešte dôležitejšie e, pozrieť sa na to, akým spôsobom možno verejné financie zlúčiť e, so súkromnými prostriedkami. Myslím, že práve ten microfinancing môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri pomoci a tzv. blending by samozrejme e, mohol ešte efektívnejšie prispôsobiť e, k boju proti chudobe, k efektívnemu boju proti chudobe. Keď si zoberieme, že za rok e, približne 1 miliarda eur, čiže tisíc miliónov eur, e, plynú do rozvojových krajín, ako aj do offshore spoločnosti alebo daňových rajov, tak je to toľko, ktoré, koľko sa investujú do rozvojovej pomoci. Keby sme sa koncentrovali na to, ako zabezpečiť, aby tieto prostriedky ostali v tých štátoch, tak e, už by to bol veľký krok vpred. No a samozrejme k tomu patrí aj to, a tu chcem pani spravodajkyni dať za, pravdu, za pravdu, že ide o to, že podniky e, platia, by mali platiť tam svoje dane, kde e, majú obraty a zisk toto chceme e, zabezpečiť e, Európskej únii v 28 členských štátoch. Myslím si, že e, toto je správny prístup aj v rámci rozvojovej politiky. Ale oveľa dôležitejšia je technická podpora, to znamená susedská politika. Toto by sa malo koncentrovať na tzv. twinningové iniciatívy, to znamená vysielanie úradníkov a know-how, e, budovať know-how e, s danými štruktúrami priamo na mieste. Tu by bolo dôležité, aby táto forma e, susedskej politiky bola aplikovaná práve v susedských rozvojových krajinách v Ázii a v Afrike. Máme celoplošný systém finančných úradov v Európe, v to v týchto krajinách často nie je, alebo ak, tak eh, tam panuje obrovská korupcia a tie peniaze sa nedostanú tam, eh, kde by boli potrebné pre fungovanie štátu, čiže aj bežným systémom finančných orgánov možno vyslať eh, vyškolených právnikov a sudcov, ďalej štatistické úrady, aby, aby sa dalo zaznamenať, aký, ako sa to vyvíja a myslím, že týmito investíciami by sme mohli urobiť veľmi veľa. E, vždy uvádzam jeden príklad, Kórea. Korea bola vždy rozvojovou krajinou a e, e, v Severnej Koreji ešte ďalej zomierajú ľudia od hladu, pretože tam panuje diktátorský komunistický vojenský systém, ktorý dopúšťa, aby ľudia umierali od hladu. Ten istý ľud je v Južnej Koreji s demokratickým systémom, e, s trhovo orientovaným systémom. E, je to už e, v podstate rentabilným platcom v oblasti rozvojovej politiky, čiže stal sa, s príjemcom sa stal darcom. Takže tu vidno, že ako veľmi záleží na systéme. Takisto som toho názoru, že práve malé a stredné podniky ktoré sú samostatné. E, tieto by sme mali podporovať. V Európe sme e, spustili program Business Angels, ktorý by sa mal realizovať. Toto je ťažiskový bod a tu by som chcel takisto podporiť pani spravodajkyňu Eli Schlein. Ťažisko by sa malo klásť na e, Women Business Angels, na, myslím, že práve ženy v rozvojovej politike môžu zohrávať dôležitú úlohu a mali by zohrávať dôležitú úlohu. Bohužiaľ je to tak, že aj v Európskej únii Znám, nemáme príliš veľkú podporu. Pani komisárka Biokrovská údajne tento program odmieta. My z našej strany podnikneme všetko na to, aby tento program e, sa nepresadil iba v Európe, ale predovšetkým v rozvojových krajinách e, s potrebnou technickou podporou. Ďakujem. Thank you, Mr. Luke. And then... Pán Luke, a potom pani Hautala. Ďakujem, ďakujeme spravodajkyni. Myslím si, že je to veľmi dobrý základ pre prácu na tejto správe. Myslím si, že sa často že sa veľmi zhodneme na väčšine bodov. Ja do veľkej míry súhlasím s tým, čo sa píše v tejto správe. A len by som sa chcel sústredovať na také drobnejšie, slabšie aspekty, kde mám odlišný názor. Takže čiastočne sa mi zdá, ako keby rozvojové krajiny tam boli trochu idealizované. Keď pri znázorňovaných problémov hovorí sa tam o nich ako v podstate e, bona fide štáty, ktoré nedokážu iba príjmať, e, teda využívať svoje daňové príjmy. Sú tam určité dysfunkcionality, samozrejme, ale vzbudzuje sa tým dojem, ako keby daňové príjmy v podstate všetky plynuli do, nastavbu infraštruktúry alebo na sociálne výdavky. Myslím si, že to je trochu naivné. Mali by sme jasnejšie povedať, že samozrejme veľký problém v týchto krajinách je aj v tom, že e, tieto e, príjmy z daní idú úplne do iných vreciek, než by mali. Mali by sme tiež povedať, že, pri, že obrovský problém v súvislosti s finančnou sílou v týchto krajinách je, že je tam veľmi zlý da, systém zdaňovania, už teda zlý systém e, výberu daní, ale taktiež administratívne kapacity sú nedostačujúce, ako podal predrečník. Je tam aj veľký problém korupcie e, v štátnej správe. Takže neúplne súhlasím taktiež e, s liberalizáciou obchodu, o, ktorom, o ktorej sa hovorí v tejto správe. Hovorí sa tam o tom, že by to v podstate znížilo e, daňové príjmy. My vieme, že cla v podstate e, navyšujú štátne príjmy. A vieme zároveň, že liberalizácia obchodu má aj pozitívny účinok v súvislosti teda so zvýšenými príjmami, že taktiež to prispieva v tvorbe pracovných miest v takéto nejakej rozvojovej krajine. Takže v podstate daňová reforma, ktorá by teda nesúvisela so zaťažením obchodu s daňami. Myslím si, že to by bolo pozitívne a máme tu teda čo dočinenia s priamými alebo nepriamými daňami, ktoré boli vyberané e, teda v rámci toho krajinu, tej krajiny, neprekračalo by to hranice. To by sme určite uvítali. Je tu určitý otáznik v súvislosti s tým slabým daňovým základom, ktorý by mal byť rozšírený. Tým pádom by teda štát mal väčšie príjmy z daní, no ale tieto slabé daňové základy v rozvojových krajinách často idú ruka v ruke s veľkými daňovými sadbami, Takže pokiaľ by sme ten daňový základ rozšírili, tak potom by muselo dôjsť k zníženiu daňových sadzieb, pretože by ináč bol príliš zaťažený eh, oficiálny sektor. v rámci hospodárskeho systému. Taktiež tá správa hovorí o tom, že daňová záťaž v rozvojových krajinách je oveľa nižšia než v rozvinutých krajinách a že by sme sa mali pokúsiť aproximáciu. Áno, tu chcem povedať, že v rozvojových krajinách je teda vyberaných oveľa menej daní. Celkovo je tam pomerne nízka denová záťaž v rámci hospodárskeho sektoru. A dane, to sa ale odráža na nedostatočnej úrovni verejných služieb, pretože v podstate z daní sa potom financujú sociálne služby. No a na minulej plenárke sa o tomto hovorilo a myslím si, že by sme to mali zapracovať aj do tejto správy. Je samozrejme, že daňová záťaž v rozvojových krajinách je oveľa nižšia než v rozvinutých krajinách a pokiaľ to podniky využívajú, tak v podstate to nie je nezákonné, pretože oni využívajú aj menšiu mieru infraštruktúry, menšiu mieru právnej istoty, majú nižšiu úroveň e, vnútornej bezpečnosti ich e, zamestnanci majú menšiu mieru e, napríklad e, zdravotného zabezpečenia. Takže toto všetko by sa čiastočne riešilo, pokiaľ by sa teraz znižila, zvyšila úroveň daní. Takže to, aby sa zdaňovalo tam, kde prebieha tá hospodárska aktivita, s tým súhlasím. A správa, sa snaží e, odstrániť niektoré e, nekalé e, praktiky, s tým súhlasím, ale problém vývaje sa daňovej povinnosti súvisí aj s tým, že sú tam v podstate určité techniky, pomocou ktorých sa tie dane potom presúvajú do daňových rajov, že tam v podstate je také fiktívne zdaňovanie. A toto je z právneho hľadiska absolútne neodôvodnené. Ešte možno dve veci, čo týka dopadovej štúdie, ktorú žiadame v súvislosti s daňovým systémom rozvojových a podrozvinutých štátov. Myslím si, že to je trochu pochybné. Myslím si, že zdroje, ktoré boli vynaložené na takúto štúdiu, boli by využiť skôr tak, aby sme podporili administratívne kapacity eh, v daňových oblastiach a v daňových oblasti týchto štátov A je tam eh, eh, ten dohovor OSN ohľadom daňových modelov. Toto chcem podporiť. Máme teraz model OECD, ktorý má momentálne širokú politickú podporu a bolo by dobré, keby v rámci multilaterálnych rozhovorov na platforme OECD sa rozvojové krajiny k tomuto pripojili. Myslím si, že by sme nemali to tam deliť. Takže rozvojové krajiny mali toto realisticky prijať a v rámci e, rozhovorov z OECD e taktiež zastupovať svoje záujmy. Ďakujem pani e, Hautala. Ďakujem, pokúsim sa byť stručnejšia a na úvod, povie, na úvod poviem, že nám veľmi vyhovuje návrh správy Elišlein a taktiež nie sme v podstate proti ničomu, že sa píše v tejto správe. Naopak, chceli by sme tam upresniť a pridať pár nových bodov. Keď hovoríme hľadu podávania správ krajinu od krajiny v súvislosti s nadrodnými spoločnosťami, tak by sme tam mohli spomenúť, že súčasná povinnosť v bankovom sektore v EÚ by mala byť rozšírená na všetky sektory. Rovnako tak, keď hovoríme o politickej koherentnosti v daňových veciach, myslím, že to c 9, tam by sme to mohli trochu rozpracovať a hovoriť o tom, že sú tam určite, je tam určitá nekonzistentnosť, napríklad v tom, že väčšina krajín EÚ e, nebola schopná odhaliť pravých e, majiteľov e, spoločnosti a podnikov. Takže Myslím si, že by sme toto mali v podstate aplikovať na všetky krajiny EÚ, čo týka nejakých e, nových prvkov, ktoré by boli užitočné. Možno taký čierny zoznam mm, daňových rajov existuje, zoznam OECD, ale možno nie úplne najkomplexnejší. Takže EÚ by si mala definovať svoj vlastný takýto negatívny zoznam daňových rajov, takže to je náš návrh. Špecificky by som chcela zdôrazniť dôležitosť eh, návrhu Eli Schlein ohľadom toho, aby OSN eh, boli centrálnym aktérom v oblasti daňových vecí. Sú tu už určité iniciatívy týmto smerom, takže myslím si, že to návrh, ktorý, ktorý prichádzate práve na čas, že by OSN v podstate spísala e, taký daňový dohovor. Viem, že napríklad Norsko zháňa podporu pre takúto iniciatívu. Tí boli veľmi aktívni. No a som veľmi rada, že návrh správy hovorí aj o rodovej analýze a ako poslankyň zodpovedná za rodový mainstreaming, si myslím, že je veľmi dôležité tam hovoriť o e, výbere e, príjmov, že by to taktiež e, malo dôležitú úlohu pri vytváraní nových príležitostí. Takže v podstate je to veľmi dobrý návrh. Pracujeme ďalej, tak aby to skutočne vplyvnilo EU politik, európsku politiku vo svete. Ďakujem Ignacio Korda a potom Pedro. Grazie. Ďakujem. Ja si myslím, že e, táto e, základná práca kolegyne Šla je vynikajúca. E, môžem ho tiež podporiť a je tá skutočnosť, že doplňa správu Pereira o konferencii ATS ABPAC na tému financovania rozvoja. To je dobré, je úplne dôležité, aby obe správy boli prepojené. Tie vymenované body je možno iba podporiť. Treba vážne uvažovať o tej téme rozvojových krajín, ktoré sú daňovými rajmi. Je to problém, ktorý sa ťažko rieši, pretože kolega to už spomenul, často nie je možné platiť dane na jednom mieste a mne niekedy sa deje pravý opak. Prinesete kapitál do týchto krajín a pritom napokon to robíte iba preto, aby eh, ste uturbili tento fiscal shopping a je teda veľmi ťažké nájsť nejaké riešenie pre problém, ktorý je naozaj e, veľmi premyslený na medzinárodnej úrovni, ak neoliberalistické e, politiky sú tým, čo vládne vo väčšine sveta. Je veľmi komplikované nájsť nástroje, ktoré by mohli účinne um, predstavať opozíciu pre tento problém. E, to je potom spojené aj s mnohými ďalšími um, problémami, ktoré sa popisujú v správe. V priebehu uh, zasadnutí medzi spravodajkňou a spravodajcami určite budeme mať príležitosť ešte ďalej diskutovať o tom, čo by efektívne mohlo pomôcť v tejto oblasti. Je to veľmi dobrý východiskový bod, celkovo treba povedať, ten, táto správa, sú tam veľmi dobre naformulované body, sme spokojní. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. A posledným rečníkom je pán Pereira. Ďakujem. Takže ja sa hlásim. By som pochválil spravodajkyňu pani Schlein ohľadom toho posledného dokumentu, ktorý predložila. Chcem povedať, že je v súlade s tým, čo ja píšem e, v mojej správe ohľadom teda konferencie v Addis Abebe. Som si spomínala v 2015, to je dôležité, Takže mobilizovať domáce zdroje. To bude kľúčové, účinné a spravodlivé daňové e, okolnosti alebo okolnosti zdaňovania. Toto všetko je extrémne dôležité, takže takto. A potom ďalej je tu problém korupcie, to je skutočný problém, áno, v rozvojových krajinách, ale Myslím si, že je tu taký všeobecný pocit, že keďže v rozvojových krajinách je korupcia, tak v podstate plitvanie peniazmi tam investovať do daňových alebo systémov zdaňovania lebo v podstate tie peniaze potom pôjdu len niekomu do vrecka. Ale účinný daňový systém, ktorý bude v súlade s ostatnými danými systémami iných štátov a taktiež systém výmeny informácií. Toto je najlepší spôsob, ako bojovať proti korupcii v rozvíjajúcich sa krajinách. Taktiež chcem po, podporiť jednu vec, o ktorej hovorí pani Šlem vo svojej správe v kontakte OSN. Je tam tá myšlienka, že by sme mali vytvoriť podstate platformu, na ktorej by sa diskutovalo o medzinárodnej daňovej spolupráci. Pretože nemôžeme tvrdiť, že medzinárodná daňová spolupráca by mala spočívať len v nejakých inštrukciách z našej strany, že by rozvojové krajiny inštruovali e, rozvojové krajiny. Oni by mali mať príležitosť v podstate taktiež e, sa prejaviť v rámci tejto medzinárodnej daňovej spolupráce. A e, OSN je tu ideálnou platformou na takéto kroky. Áno, súhlasím s Pedrom. Musíme konať, tak aby sa dane platili. Týka sa to len rozvojových krajín. Aj my tu máme problémy s daňami. Rôzne spoločnosti sa chcú vyhnúť plateniu daňu, daní, vytvárajú rôzne domyselné mechanizmy. Ale toto je realita. Nežijeme ani my úplne dokonalé spoločnosti, takže musíme konať. Netýka sa to len spoločností, ktoré fungujú v rozvojových krajinách, ale aj v rozvinutých krajinách. Máme mnohé daňové škandály, o ktorých sa potom hovorí v celej EÚ a občania strácajú už vieru a dôveru. Tieto podniky ale v podstate majú k dispozícii infraštruktúru, ktorá im umožňuje takto e, to prevádzkovať. A my máme tu určité záujmy a netýka sa to teda našej politické príslušnosti. Toto by mala podporiť, e, to by mala podporiť spektrum všetkých politických strán. Ešte komisia chce sa vyjadriť. Ďakujem. My by sme chceli podporiť túto správu. Ďakujeme, je to skvelá správa. Plne súhlasíme s tým, že e, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej povinnosti v rozvojových krajinách. Toto má obrovský negatívny dopad na ich rozvojové stratégie. Musíme napomôcť vytvoreniu rovných podmienok nielen na európskej úrovni, ale aj z globálneho hľadiska, pretože hospodárska integrácia znamená, že sa na to musíme dívať globálne. A samozrejme, e, mobilizácia domácich zdrojov, e, riadenie finančných tokov, všetko toto to bude hrať dôležitú úlohu v Addis Abebe, ale aj taktiež e, v rokovaniach po roku 2015. A komisia je kľúčovým hráčom pri mobilizácii domácich príjmov. My sme na G20 v rámci OECD skutočne tlačili na to, aby sa e, vylepšil akčný plán a my zdôrazňujeme, budeme zdôrazňovať našu podporu rozvojovým krajinám na mm, vnútroštátnej, regionálnej, globálnej úrovni. Chceme im pomôcť e, budovať administratívne kapacity v daňovej oblasti nie len preto, aby sme im umožnili dobré, e, dobrú daňovú správu, ale aby mohli bojovať proti daňovým únikom a daňovým podvodom a výbaviť sa daňovej povinnosti. Možno vydáme ešte ďalšie oznámenie v súvislosti s domácimi príjmami a rozvojom. Myslíme si, že oznámenie z roku 2002 je zatiaľ relevantné. A zatiaľ teda budeme chystať technický dokument ďalší. Hovorili ste o, tý, o iniciatíve v rámci globálneho programu Európskeho programu ohľadom globálnych verejných statkov. No a takýmto spôsobom budeme teda pracovať ďalej. Eš, prosím, predstavte sa, aby sme vedeli, kto teraz prehovoril. Prepašte, pretože my hovoríme stále o tom, že byrokracia nemá tvár, iba, takže prosím, meno vaše. Ospravedlňujem sa, volám sa Susan Vela, som zastupkynia riaditeľa pre rozpočtovú podporu a e, e, riadenie verejných financií, e, teraz to oddelenie, pretože náš riaditeľ je na dovolenke s deťmi, takže som tu ja. Áno, to je predovšetkým muži, e, pre tých je to dôležité. Um, takto chodí na dovolenku s rodinou. Ďakujem. Takže pani Eli Schlein. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Ďakujem vám všetkým za váš cenný e, príspevok. Určite e, budem o tom uvažovať e, počas vekončnej prestávky. som rada, že sa vám páči tá štruktúra 10-bodová pre našu správu. O týchto 10 bodoch, ktoré budeme diskutovať, budeme diskutovať o veciach, ktoré zazneli dnes. Budem sa snažiť čo najviac nájsť spoločné pozície pri týchto veľkých témach a nájsť spoločné riešenia. Ako mnohí povedali, treba sa tejto téme venovať z globálneho pohľadu, lebo je e, zrejme, že žijeme v čase, kde naozaj je možné presúvať veľké sumy peňazí z jednej strany planety na druhú e, a preto treba sa zamyslieť nad tým, ako nájsť efektívne riešenia, ktoré by boli spoločné. Ďakujem Pedrovi za jeho príspevok. Ďakujem aj za e, e, simuly, ktoré dnes zazneli ďalej to zohľadním. Potom ďakujem komisii za e, veľmi e, povzbudivý e, duch, ktorý sa číta pre našu spoluprácu. Nebudem už príliš dlho hovoriť, už niektorí kolegovia odišli, takže ešte raz opakujem moju chuť maximálne spolupracovať a teším sa na ďalšie stretnutie s tenovými spravodajcami. Ďakujem prijať. Ďakujem, Eli. E, lehota na predkladanie e, návrhov je 30. apríla o 12. Hlasovať budeme 6. mája. A teda, e, vtedy budeme diskutovať a 5. júna budeme potom hlasovať. Ďakujem kolegovia. Teraz prejdeme k poslednému bod v našom programe. Je to bod programu číslo 18. Je to veľmi dôležitá téma je to otázka Marie Hojbuch. Ide tam o otázku e, e, farmárov pestujúcich cukrovú trstinu v rozvojových krajinách, ako, to, ako na nich bude vplývať koniec kvót pre e, farmárov chovajúcich hovedzi dobytok v EÚ. My sme teda vytvorili osobitný e, podporný program pre e, farmárov, ktorí by mohli byť e, touto zmenou na trhu ovplyvnení. Mariala, ja sme teda počuli, že naozaj to má konkrétny vplyv na farmárov, takže slovo dozdávame najprv komisii a potom bude mať slovo Mária Hojbuch, takže komisia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Volám sa Manfred Brandt, pracujem v DEFCO eh, pre medzinárodnú ko- eh, kooperáciu a rozvoj, som C1. A môj minister eh, sa ospravedlňuje, je na dovolenke. Ak dovolíte, odpoviem na otázku pani Hojbuch. Rád by som chcel najprv zdôrazniť, že komisia úplne nezdieľa názor, že opatrenia pre e, krajiny s e, protokolom pre pestovanie e, cukrovej aj trstiny neošetrujú potreby týchto komunít. Boli, boli alokovaných 1,2 miliard eur v, v pomoci pre reštrukturalizáciu vo forme viacerých opatrení. Tento program poskytuje krajinám, ktoré sú na to oprávnené, viaceré opatrenia na to, aby sa pripravili na ukončenie režimu ako posilnenie e, konkurenceschopnosti tohto sektora, e, ekonomická e, diverzifikácia oblastí závisiacich od produkcie cukrovej trstiny a adaptačný proces. V priebehu posledných desiatich rokov tieto krajiny neboli schopné využiť všetky prostriedky, ktoré im EÚ alokovala. Ešte stále sú tam aktívne programy v implementácii a 340 miliónov eur ešte stále musí byť e, e, prefinancovaných. Krajiny sa musí ďalej e, snažiť implementovať programy. Pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, obzvlášť boj proti chudobe, E, Európsky rozvojový fond e, alokoval 13,5 miliard eur pre e, krajiny AKT. Viac viacročných indikačných programov už bolo podpísaných. Tieto boli vytvorené v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami, národnými orgánmi aj občianskou spoločnosťou. Tieto Fondy sú k dispozícii pre e, znižovanie e, chudoby a môžu sa využiť na reštrukturizačné opatrenia pre farmárov, ktorí nie sú schopní sa adaptovať e, na zmeny na trhu tieto rozhodnutie ohľadom príslušných politik sú predovšetkým na strane týchto krajín. V určitých prípadoch e, e, trstinový cukor bol často e, označený, alebo cukrová trstina ako slubný produkt. A my tiež nesúhlasíme s vašim vyhlásením, že EÚ podporovala malých farmárov, aby za účelom exportu pestovali cukrovú trstinu to určite nie je správne, preto to sa programuje e, od e, prípadu k prípadu. Ďakujem a e, chcem teraz dať slovo kolegovi z DG Agriculture, ktorý bude reagovať na iné aspekty tejto otázky. Ďakujem. Ja som Jules Sajc z DG Agri E3, ktorí zodpovedajú za otázky AKT a rozvojové otázky. Môj e, dokument tu tiež nie je, takže chcem sa vám e, e, prihovoriť ja. Pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodárskú politiku, chcem povedať, že tam sa nezahrňajú žiadne zmeny, pokiaľ ide o obchodný režim a preferenčný prístup pre dodávateľov cukrovej trstiny. Koniec produčných kvót nie je novou myšlienkou už v roku 2006. Príslušná reforma E, spôsobila, že e, kon, do e, konca roku teda 2013-15 tento režim vyprší. V, v rámci reformy KAP sa rozhodlo predlžiť do roka 2017 koniec týchto kvót pre cukrovú trštinu vo svetle aktuálnej trhovej situácie a všeobecného smerovania eh, SPP eh, zrušenie kvót je nutné a eh, tieto totiž predstavujú rigiditu a nespôsobujú to, že sa teda producenti budú prispôsobovať trhu treba mať na pamäti následovné. Návrh nemení existujúce obchodné úpravy pre cukor, existujúce e, dohody takisto tie krajiny budú naďalej e, benefitovať z toho e, najpreferenčnejšieho prístupu na európske trhy. Unilaterálne preferencie nevedú sa k diverzifikácii ehm, týchto ekonomík a práve z tohto dôvodu e, tu zaznelo rozhodnutie vynegociovať asymetrické obchodné dohody, ktoré vytvorili väčšie regionálne trhy a e, viedli k lacnejšiemu e, inputu čo umožní týmto krajinám väčšiu diverzifikáciu Tiež e, EÚ e, bude ďalej potrebovať importy. Má aj veľmi e, veľké rafinačné kapacity a preto bude naďalej potrebovať importy. A na záver by som vás chcel informovať, že expertná skupina o budúcnosti trhu s cukrom sa práve vytvorila na poli členských štátov, bude monitorovať situáciu na trhu, štatistiky, ceny a dopad reformných návrhov. To tiež pravidelne analýzujeme. Aj tu máme analýzu trhu, e, e, teda vplyvu na e, krajiny AKT. Digi Agri vám ostane k dispozícii, ak budete potrebovať akékoľvek ďalšie informácie o postupe prác tejto expertnej skupiny. Ďakujem veľmi pekne, Maria Hojbuch. Srdečne ďakujem eh, za vyhlásenie komisie. Som si vedomá toho, že aby sa nemenili a prístup na trh tu naďalej ostáva. Napriek tomu treba eh, konštatovať, že ceny eh, cukru tak sa značne znížili, že predaj cukru pre krajiny AKT, a tam ide obzvlášť o tých najmenších, o tie najmenšie rodinné podniky, E, situácia je teda taká, e, rečničke vypadol mikrofón. A je to stále tak, že diversifikácia v týchto krajinách je ešte stále príliš malá. A preto vítam, že chcete preskúmať, ako SPP a ukončenie e, cukrových kvót budú vplývať konkrétne na tieto krajiny. Napriek tomu si myslím, že ako Európska únia by sme mali e, preskúmavať našu e, e, koherentnosť politík, ako uzatvárame naše zmluvy a dohody, a ako tým ovplyvňujeme, na, e, e, teda ovplyvňujeme svetový boj proti chudobe. Tu úsilie komisie v oblasti cukru, ale treba sa naozaj aj pozerať na to, čo sa deje e, konkrétne na mieste, takže je to nepostačujúce na to, aby tieto rodiny farmárov mohli prežiť. Ďakujem. Nevidím, že by sa o slovo hlásil niekto ďalší. Ja mám pár otázok osobne. E, spomínam si na túto reformu súkromnú, ktorú sa stalo v roku 2006, lebo som bola náhradničkou v tomto výbore a e, sme e, boli veľmi za tie doplnkové opatrenia. I ja by som chcela spýtať, do akej miery ste scenarizovali, čo sa naozaj e, stalo e, farmárom v e, týchto oblastiach. Mnohí sa presunuli do fair trade oblasti pestovania cukru, trsinový cukor, ale dostal, dostali sa tieto prostriedky naozaj priamo k farmárom a kto E, profituje z reformy e, trstinového cukru. Stále sa nám hovorí, že ceny by sa mali znížiť pre e, spotrebiteľov touto reformou svojho času. No, urobili ste analýzu, že kto naozaj profitoval z tejto reformy? Boli to farmári alebo boli to firmy, ktoré predávajú cukor? Nie je dobre hovoriť E, takýmto spôsobom, že dostali miliardu e, prostriedkov a tak ďalej, ale to nepočujeme zo strany farmárov. E, nepocitujú, že dostali takúto silnú podporu. Takže čo sa deje konkrétne v týchto oblastiach? v teréne. A predtým, než bude príliš neskoro, snažme sa ešte raz zaoberať touto politikou, či, či fungovala vy hovoríte, že všetko to e, bolo správne, dostali tieto prostriedky, ale toto e, nie je to, čo počujeme od ľudí v teréne. Takže možno by e, sa komisia mala na to znova ešte raz pozrieť predtým, než to bude mať rok 2017. Pretože v rámci EU, možno kolegovia za Agri, mi to budú môcť povedať lepšie, Samozrejme, e, farme teraz dostávajú jednotnú e, platbu na farmu, nedostávajú podporu pre produkciu, ale niektoré krajiny, myslím, uvažujú e, o nejakej dodatočnej podpore pre tento typ farmárov. Je to umožnené takto podporovať farmárov, ktorí produkujú cukrovú trstinu? To je dôležité aj teda pre otázku konkurencie, pre farmárov týchto krajín. Ďakujem pekne za tieto dodatočné otázky. Chcel by som e, uviezť pár pripomienok a potom odovzdám slovo e, môjmu kolegovi. Začnem vašou poslednou e, otázkou. Takže kto profitoval z tejto reformy? Posledné hodnotenie sme mali v roku 2010. To nebolo konkluzívne. Ešte stále máme približne 17 programov, ktoré ešte stále prebiehajú. 340 e, miliónov eur ešte stále sa musí e, vynaložiť, ale ako obvykle nemáme ešte potvrdenie z evaluačnej e, jednotky, ale opatrne ako EMSP budú ešte dostávať finálne hodnotenie. Budeme sa starostlivo pozerať na efektívnosť, na dopad, kto bol um, pre koho to bolo prínosom, takže nemôžem sa teraz e, záväzne vyjadriť, keď ešte program prebieha. Pretože viete, že komisia e, sa vždy opiera vonkajších hodnotiteľov, aby sme tu mali objektívne hodnotenie Takže zatiaľ je to predčasné, túto otázku ešte nemôžeme zodpovedať. Som si istý, že e, záverečné hodnotenie sa vytvorí. Predpokladáme, e, že budúci čas, e, alebo budúci rok, alebo ten nasledovný, kedy sa väčšina programov ukončí. Ale v zásade sa snažíme programovať spolu s zainteresovanými stranami. Takýto je vždy náš zámer a takýto je obvyklý postup. A pokiaľ ide o to, čo podala pani Hojbuch, vy ste zdôraznili, že e, ceny cukru sa drasticky znížili na úroveň, kde je veľmi ťažké pre farmárov prežiť s produkciou trstinovej e, e, cukrovej trstiny. Bolo e, e, jasné e, svojho času, že sme mali neodržateľne vysoké ceny. Toto bol celý tento zmysel tohto opatrenia ak teda krajiny majú nejakú výhodu pre pestovanie trstinového cukru, že sa budeme snažiť pestovanie urobiť efektívnejší tam a konkurencieschopnejším. V iných prípadoch, kde z dlhého pohľadu to nemá zmysel, aby E, e, tieto krajiny e, z pôvodných dôvodov, ktoré sa teda nie sú schopné docieliť ten očakávaný. V roku 2006 bolo jasné, že sa cena zníži na 300 eur za tonu skôr či neskôr, keď produkcia cukrovej trstiny bude dosiahnutelná iba vtedy, keď to už nebude e, konkurencieschopné, dostanete, potom, bolo jasné, že sa potom budú musieť diverzifikovať. A to, bola, e, to bola aj cieľ e, tejto reformy MSP. No a prečo sa to tak nestalo v jednotlivých prípadoch, to naozaj bude treba zhodnotiť v záverečnom hodnotení. Ale ja osobne by som si vedel predstaviť, že práve skutočnosť, že vďaka e, e, preferenciám mali e, daní farmári veľké prednosti a preto neboli motivovaní diverzifikovať. Snažili sa uplatňovať tieto cenové preferencie, pokiaľ to len bolo možné. To chcem vylúčiť. Ehm, preto sme sa snažili v oblastiach, kde to dlhodobého pohľadu nemá zmysel, e, tlačiť na diversifikáciu. Neviem, či sa nám to teda e, e, podarilo, ako som už povedal, a tam, kde sa to nepodarilo, či to bolo chybou komisie alebo cieľových skupín, ktoré neboli ochotné, to už je otvorené, ale chcel by som teraz ešte odostať slovo kolegovi. Úroveň cien v roku 2012-13, čo bolo vyše 700 eur na tonu, toto nebolo trvalé. Takže ceny sa posunuli, ceny sa znížili. ...434 tón za biely cukor ale takisto tu bola prémiová cena 100 eur, e, pokiaľ ide o svetové ceny. Nemá to dopad na globálnom trhu na základe e, kota 2017 e, Svet, ceny svetového trhu sa znížili na základe devalvácie brazílskej meny E, na základe čoho je cukor pre vývozcov v Brazílii veľmi atraktívny a e, indické dotácie do cukrového sektora takisto viedli k vyššej výrobe v Indii a e, stále väčšiemu dovozu s podporou. Čo sa týka dobrovoľných správ, či ide o priamu pomoc, či to môže byť prepojené do určitej miery na výrobu, či to nejakým spôsobom zvýši výrobu. To bola otázka. 10 členských štátov uviedli, že by toto e, opratrenie aplikovalo e, v sektore cukrovej repy. Čiže skrátka časť priamých e, platieb by bola napojená na výrobu ale nesmie sa to uplatňovať na opatrenia za účelom zvýšenia výroby, ale iba v prípade, že je nejaká výnimočná potreba. Skupina pred Cukor rokovala e, minulý týždeň a okrem iného skúmala aj túto otázku aj z hľadiska toho, e, čo by E, znamenali tieto e, podporné opatrenia viazané na výrobu, to znamená, je to približne 40 e, priamej podpory. A ďalšie informácie vám môžeme ešte dodatočne poskytnúť. Mám takisto na mysli kom Agri. Aj táto skupina sa bude zaoberať túto témou a túto otázku ešte podrobne preskúma. No a na záver možno ešte niečo. Strednodobé očakávania pre rozvoj Eh, svetových trhov s cukrom, teda krajiny AKP a LDC a vývozy týchto krajín budú mať alternatívy na európskych trhoch, na európskom trhu, aj na domácich trhoch a na svetových trhoch bude možný predaj, ale vieme, že európske dovozy eh, sa znížia. To môžem potvrdiť už teraz. koľko peňazí e, by e, dosahovala táto priama pomoc. Máte nejaké číslo, ak, aký, ak, o, akom, o akej sume sa približne bavíme, v akej, v akej výške? ...176 miliónov. Dobre, a teraz ešte niečo iné. Uh, kolegovia z DEVKO, hovorí sa po končici programu. E, myslím, že je to trochu neskoro. Potom ešte počkáme dva roky do konca a potom budeme hodnotiť, ako to vyzerá. A potom povieme, no je to hrozné. Možno by sme mohli byť trochu proaktívnejší. E, kladiem si otázku, ide o delegácie priamo na mieste, ktoré o tom rozhodujú Nemohli by ste položiť otázku budúci týždeň, čo sa stane s týmito peniazmi? Dostane sa to k farmárom, potom by bolo možné to nejakým spôsobom hodnotiť. Chápem, ako to ide s tými partnerstvami, ale pre nás by bolo celkom dobre zistiť, ako presne to vyzerá a nie jednoducho čakať. A potom sa povie už škoda. Ale ostať pasívny, neurobiť nič, už ešte stále máme vyše 300 miliónov v našom programe, takže musíme sa snažiť e, to zvládnuť. Ďakujem pani predsedkyňa. ,2 miliardy e, v 18 krajinách. Keď som hovoril o posúdení, tak som myslel o celkovom posúdení, o, o hodnotení celkového programu komisie je bežné, že urobíme strednodobé posúdenie, midterm review, potom sa ten program upraví, pokiaľ je to nutné. Áno, správne ste to povedali, inak to nemá zmysel. A potom ešte definitívne záverečné posúdenie. Teraz informácia, ktorú teraz nemám k dispozícii, ale dodatočne je obvyklé, už som pracoval pre 5 rôznych delegácií v komisii, ale keď napríklad existuje program, eh, je to, dajme tomu, máme dôležitý a citlivý program ako cukor, keď sa pracuje na zmene politickej orientácie, tak je veľmi eh, neobvyklé, že pre taký špecifický program sa nerobí e, potom strednodobé hodnotenie podľa jednotlivých krajín a potom záverečné hodnotenie. V tých delegáciách, v ktorých som bol ja, ak teda išlo o citlivý program, tak sa stalo, že sa urobili dve strednodobé hodnotenia. Jedno už veľmi skoro, povedzme už e, rok e, po spustení programu, potom ďalšie hodnotenie, potom sa, sme sa zamerali aj na jednotlivé detaily programov a potom o rok neskôr a potom ešte raz druhé e, strednodobé hodnotenie a tu ide práve o to, e, aby sme e, zistili, či prebieha všetko správne, alebo či niečo nejde podľa plánu a v takom prípade môžeme bezprostredne reagovať. Čiže podľa mojej skúsenosti ja som bol v Guyane a to je krajina, ktorá vyrába cukor, tam to bolo veľmi obvyklé. Keď som hovoril o hodnotení, tak som mal na mysli programy vo všeobecnosti. Dobre, ďakujem. Možno sa neskôr dozvieme viac. Ešte sa k tomu vrátime prípadne. Osoba, ktorú som oslovila, je zodpovedná toto percento, tieto percentuálne údaje treba vnímať v kontexte. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu a ešte sa k tomu vrátime. Bod 19 rôzne, nevidíme nič. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 20. apríla o 15. hodine. Eh, ukončili sme zasadnutie trochu skôr, to je dobre, pretože sa dnes večer začíva, začína dovolenka. Všetkým kolegom, ktorí sa vracajú domov, eh, želám šťastnú cestu. Tým z vás, ktorí idú na dovolenku tiež, príjemný, príjemný veľkonočný víkend. Predsednička láskavo ďakuje aj tlmočníkom. Dnes sme mali možnosť skončiť skôr, takže ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.